Milí kolegovia, začneme. Rada by som vás poprosila, aby ste sa usadili. Tí z vás, ktorí ste v miestnosti, naše stretnutie sa vysiela cez internet. Nebojte sa toho, keď začnete hovoriť. Prvým bodom programu je prijatie programu schôdze. Rada by som sa spýtala, či sú nejaké návrhy na zmeny programu. Dúfam, že sa nám podarí vymeniť výmenu názorov s Johannesom Hanom a prezentáciu externej štúdie. Prehodíte tieto dva body. Po, pre, buďte na to pripravení, zatiaľ ešte nevieme, ako to dopadne. Ak nie sú poznámky k programu schôdze, prejdeme na bod 2, oznámenie predsedajúcej. Mám len dve, dva či tri oznámenia. Neformálne stretnutie ministrov, ktorí sú zodpovední za koheznú politiku bude 22. a 3. novembra v Liež. Bola som tam, bol tam Lambert van Nisteroj, ja som predsedala, bolo to teda v novembri a hlavné záležitosti, ktoré sa tam preberali, boli, bola budúcnosť tejto koheznej politiky v súvislosti so stratégiou Európy do roku 2020 a s reformou tejto politiky, ako je prezentovaná v 5. správe, správe o koheznej politike. Viac pozornosti sme venovali aj podmienkam koheznej politiky. Oba moje prejavy máte možnosť si prečítať, pretože sme vám ich po stretnutí odoslali a spolu so závermi zo tohto stretnutia. Myslím si, že tieto závery veľmi dobre odrážajú výzvy, ktoré pred nami stoja a verím, že tí z vás, ktorí ste si ich e, prečítali, to ocenia a tí z vás, ktorí ste si ešte neprečítali, prosím, urobte tak. Ďalšie oznámenie sa týka stretnutia koordinátorov v Štrasburgu 24. novembra. Bolo to dôležité stretnutie. Rozhodli sme sa tam, pridať ďalšie body na pretras politickým skupinám. Koordinátori sa rozhodli prideliť každému poslancovi výboru REGI ešte, dve e, ďalšie, ešte dva ďalšie body. A ten, táto dohoda e, podporili ju socialisti aj EPP, ale skupina ALDE bola proti tomuto návrhu, ako aj GUE a Zelený. Zelení vyjadrili výhrady voči tomuto rozhodnutiu o pridelení ďalších dvoch bodov navyše a vyjadrili sa, že to vnímajú ako zmenu dehontových pravidiel a musíme túto záležitosť preskúmať hlbšie. Väčšina sa však domnieva, že to nie je porušenie dehontových pravidiel. Potom sme mali stretnutie 30. novembra, kde sme sa zaoberali záležitosťou, ktorú vzniesol Lambert van Nistelrooy o rozhodovaní pravidla 5 v stanovisku výboru REGI k Rómom. Dúfam, že sa to vyjasní. Sekretariat na tom pracuje a nebudú žiadne ďalšie pochybnosti. A bude to uvedené v zápisnici z tohto stretnutia. Hovorili sme ďalej a dohodli sme sa o pridelení jednotlivých správ a stanovisk, ich vypracovania najmä tematiky reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky CAP do roku 2020, čo bolo oznámením Európskej komisie. Toto stanovisko bolo pridelené na vypracovanie skupine EPP. Potom sme si stručne prediskutovali, čo pred nami leží po roku 2013, aké legislatívne balíčky. A dnes e, položíme otázku komisárovi Hanovi e, v dvoch špeciálnych veciach. Po prvé, nariadenie RDF a kohezného fondu. A druhá vec, ktorú polo, druhá otázka, ktorú položíme komisárovi dnes, sa týka prijatia spoločného strategického rámca radou a parlamentom. Prechádzame k ďalšiemu bodu programu kedy sme sa dohodli s koordinátormi a so že bude stretnutie s národnými parlamentmi budúci rok. Dohodli sme sa, že toto stretnutie zorganizuje výbor REGI. Čakáme, aby sa koordinátori rozhodli, kedy toto stretnutie s národnými parlamentmi bude. Dohodli sme sa ďalej na predmetnom stretnutí na troch mini vypočutiach budúci rok. Témy budú Rovnosť pohlaví e, v regionálnej politike, druhá téma regionálna politika mimo EÚ a tretia téma spolupráca s krajinami susediacimi s externou hranicou EÚ a nástrojmi, ktoré sú potrebné na európsko susedskú politiku na jej vykonávanie e, z očí v oči kandidujúcim krajinám, rola koheznej politiky a všetky aspekty súvisiace s koheznou politikou. Tieto mini vypočutia sa budú konať budúci rok. Zorganizujeme ich vo vhodnom časovom rámci. Potom sme mali diskusie o externých štúdiách e, do roku 2011, ktoré sa vypracujú. Vyžiadame si štúdiu v rámci dohody o téma bude o makroekonomických sankciách koheznej politiky, aby sme lepšie chápali právny základ a hospodárske dôsledky tejto témy. Toľko sme dohodli počas spomínaného stretnutia. Teraz skončím oznámenia predsedajúcej. Ak nemáte k týmto oznámeniam otázky ani poznámky, prechádzame k bodu 3. Výmena názorov s Johannesom Hánom, komisárom pre regionálnu politiku. Vítam komisára medzi nami. Radi by sme si od vás vypočuli, keďže vy osobne ste navrhli aj k piatej správe o koheznej politike výmenu názorov, aj výmenu názorov vo všeobecnosti, aj o, budeme hovoriť o podunajskej stratégii. Dúfam, že budeme mať čas na všetky tieto témy. Poprosím kolegov, aby kládli iba stručné otázky a stručné poznámky, aby sme mali čas e, aj aby komisár hovoril o Dunaji a o podunajskej stratégii. Otváram týmto stretnutie a slovo dávam pánu komisárovi Hanovi. Äh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Príjemne dobré ráno vám všetkým. Mali sme už možnosť priamo po prijatí rozhodnutia komisiou diskutovať o koheznej správe a najmä o záveroch k nej. A v tejto súvislosti je dôležité povedať, čo sa udialo v ostatných týždňoch Danuta Hübnerová už informovala o neformálnej rade ministrov, ktorej e, predmetom bola aj kohezná správa a e, závery, ktoré sme prijali. A medzičasom e, som už mal príležitosť vo výbore Kokobu hovoriť o udelení absolutória za rok 2009 pričom e, samozrejme vždy bola kladená aj otázka týkajúca sa budúcnosti a ďalšieho vývoja v budúcnosti pretože e, môžeme skutočne sa odvolať na dobrý e, vývoj v rámci finančnej kontroly. Pani Hübnerová a jej pracovníci a tiež e, v regiónoch sa veľmi angažovali. Každopádne nie je to dôvod na to, aby sme si e, teraz spokojne medlili ruky a nič nerobili a mysleli si, že to, čo e, už máme, je dobrý štandard. Nie. Aj keď dúfam, že vývoj podobný roku 2009 bude pokračovať aj naďalej. Rok 2009, a prosím, aby ste to takto postúpili ďalej, bol e, vzhľadom e, na e, prípad, ktorým sa eh, zaoberal mm, dvor auditorov, eh, teda nebol ľahký. 150 projektov v 15 krajinách eh, bolo preskúmaných. Boli medzi týmito krajinami krajiny, ktoré sú známe tým, že majú z času na čas problémy pri audite, krajiny, kde už boli zavedené príslušné opatrenia, napríklad monitorovanie rizík a podobne. Takže už sa ukázali aj prvé výsledky týchto opatrení. Chceli by sme poukázať na to, že nástroj, ktorý bol prijatý parlamentom a nové regulatívy, Mám teraz na mysli možnosť prerušenia e, vyplácania e, finančnej pomoci, e, ktorú môže nariadiť generálny riaditeľ nášho riaditeľstva, je veľmi dobrým opatrením. Čiže máme tu toto opatrenie prerušenie platby a ak toto opatrenie nevedie k uspokojivému výsledku, a treba si uvedomiť, že maximálne prerušenie platby je 6 mesiacov a teda ak to nevedie k úspechu, tak sa eh, eh, podá žiadosť adresovaná komisii, ktorá môže eh, vysloviť, teda môže konštatovať, že platba bude suspendovaná na dobu neurčitú. 43 prerušení sme zaznamenali tento rok. Ak som dobre informovaný, 16 z nich je ešte stále v platnosti. Priemerná doba trvania prerušenia platieb predstavuje 3 mesiace a doteraz nemáme žiadnu suspendovanú platbu čo si myslím, že je signálom, že tento prostriedok už začína pôsobiť. A preto môžeme a dokonca musíme v rámci nadchádzajúceho obdobia sa intenzívnejšie zamerať na tému výsledkov efektívnej politiky, stratégia EU 2020 nám pritom musí slúžiť ako základ Myslím si, že je to práve stratégia EU 2020, ktorá e, nám ukazuje, že potrebujeme regionálnu politiku, ktorá bude zameraná na všetky regióny. Samozrejme, že úlohou politiky je aj naďalej snažiť sa o zmierňovanie protikladov, o vyrovnávanie hospodárskej výkonnosti vo všetkých regiónoch ale dôležité je tiež presadzovať európsku politiku v jednotlivých regiónoch, aby sa tak zabezpečilo, že bude možné dosiahnuť strategické ciele Európy 2020. Pretože, vážené dámy a páni, ako máme bojovať proti eh, chudobe, keď nie vo všetkých regiónoch? Ako máme sa snažiť o zvýšenie podielu akademicky vzdelaných ľudí, keď nie vo všetkých regiónoch? Ako sa máme snažiť o zvýšenie zamestnanosti, ak nie vo všetkých e, regiónoch? Ako zvýšiť podiel obnoviteľných energií, ak nie vo všetkých regiónoch? Čiže aj e, miera výskumu musí e, sa zvýšiť vo všetkých regiónoch, aby sme sa dostali k 3% celoplošne v Európskej únii. Čiže úspešná politika sa môže robiť len vtedy, ak sa robí aj vo všetkých regiónoch a je na regionálnych politikoch, aby to zabezpečili. Druhá vec, ktorá myslím trochu e, bola mimo hlavnej pozornosti, je, že už teraz musíme začať s realizáciou stratégie EÚ 2020 pretože ak nie, potom vyvstáva otázka, kedy e, by sme to mohli začať realizovať. Ak budeme čakať do roku 2014, stratíme zbytočne čas a existuje tiež e, simulačný výpočet kolegu Levandovského, e, na základe ktorého vidíme, že e, vynaložené regionálne finančné prostriedky už na 60 slúžia na plnenie cieľov stratégie pre Európu v roku 2020 Máme teda ešte tri roky, ktoré môžeme využiť a v rámci ktorých musíme začať prijímať primerané opatrenia. Poviem to úplne otvorene, prebehla veľmi kritická e, diskusia o návrhu týkajúcom sa podmienenosti. Nechcem to mm, vylúčiť, ale možno e, ten pojem podmienenosť e, nie všetci správne chápu, ale myslím, že my sme si tu všetci zajedno, že cieľom je na začiatku obdobia tým, že sa dohodnú podmienky, ktoré majú byť v tomto období splnené, prispieť e, našim príspevkom k tomu, aby projekty a ich realizácia v jednotlivých regiónoch e, prebiehali e, rýchlejšie a aby to bol trvalo udržateľný proces. Myslím, že každý tu v e, sále pozná praktické príklady, ktoré svedčia o omeškaniach pri realizácii projektov. Vo väčšine prípadov tu nejde o finančné problémy, ale o kapacitné problémy, o nedostatok poznatkov, o nedostatok e, skúseností, o nedisponibilitu primeraných zákonných ustanovení alebo o nerealizáciu alebo neprimeranú e, transpozíciu európskych ustanovení do národnej legislatívy. Takže toto všetko e, sú okolnosti, ktoré sú nám všetkým známe a takto sme aj argumentovali a myslím si, že postupne sme sa dopracovali k zhode a k pochopeniu zo strany kompetentných ministrov, že toto je niečo, čo im pomáha v každodennej práci priamo na mieste. Ak teda existujú nejaké dohody, ktoré sa majú plniť, aby teda tieto boli rýchlejšie zrealizované. Diskutovalo sa tiež o rezervách viazaných na výkony, kde v rámci úvah reakcia bola taká, že by ak tak nemali byť celoeurópsky realokované, ale národne. Čiže bol by to, bola by to akási odmena v rámci toho, ktorého štátu Samozrejme, ale chápeme, že na európskej úrovni e, sa hovorí o zadržaní e, okolo 2 rozpočtu. A táto suma potom v rámci strednodobej bude novo prerozdelená tým regiónom, ktoré v rámci e, dohovoru v súlade so zmluvou o investíciách a partnerstve e, budú sa nachádzať, čo sa týka ich výsledkov, nad dohodnutými cieľmi. To je veľmi dôležité, pretože stále sa obavujú obavy, či je tá pomoc opodstatnená alebo neopodstatnená a e, táto e, rezerva e, vyplývajúca a vzťahujúca sa na výkonnosť e, sa má týkať len tých krajín, ktoré sú nad stanovenými cieľmi. Ale to nie je správne. Tieto ciele sú vlastne spoločnými cieľmi, ktoré predstavujú akúsi spriemerovanú hodnotu. Aby sa tieto ciele dosiahli, e, musia sa na plnení cieľov zúčastňovať všetky regióny. Zoberme si ako príklad obnoviteľné energie. Už dnes máme regióny, ktoré splňajú cieľ 20 a bolo by chybné, e, keby si založili ruky dolo a povedali, my sme tento cieľ už dosiahli a nemusíme robiť nič. Nie, tieto regióny e, pracujú ďalej a stanovujú si nové, pre nich primerané ciele, napríklad 40 a ak e, sa zistí, že dosiahnu nie 40, ale povedzme 45 potom by e, tento e, kandidát e, bol tým správnym kandidátom. Ale nejaká, nejaký región, ktorý si stanoví 10 čiže polovicu e, z celoeurópskeho cieľa, ale je to ambiciózny región a ak by sme zistili, že ne, e, získali, teda nedopracovali sa k 10, ale k 12, 13 percentám, potom by aj tento región bol kandidátom na poskytnutie finančných prostriedkov z tejto rezervy e, závisiacej od ich výkon, výkonnosti. Skôr než prejdem k časovému harmonogramu, rád by som povedal niekoľko slov na tému rozpočet. Práve tu, kde viem, že mám svojich spojencov v parlamente ako takom, mám mnohých spojencov a mám taký dojem, že e, vzhľadom na naše spoločné úspechy v ostatných mesiacoch, ktoré sa prejavili v predbežnej správe k rozpočtu a v koheznej správe a jej záveroch, kde regionálna politika sa tak povediac, e, dostala opäť a prebojovala sa sem opäť aj za pomoci e, parlamentu. Ale nesmieme podliehať ilúzii, že všetko je už vyjasnené. Zďaleka tomu tak ešte nie je, pretože ešte e, je tu otázka, ako bude vyzerať celkový rozpočet. Aj to ešte bude predmetom diskusí a ako v rámci tohto celkového rozpočtu e, bude vyzerať regionálno-politický podiel. Takže varujem vás pred tým, aby ste si mysleli, že všetko je už vyriešené, všetko je už v poriadku. Mm, nie, už to nie je uložené niekde na ľade v mrazničke, ale e, už sa to nachádza v procese ktorý ale musíme naďalej dosledovať a preto e, musíte byť bdeli a ďalej sa o tento proces e, starať, aby sme zabezpečili, že v budúcnosti aj v absolútnych údajoch budeme mať rozumný rozpočet niekde e, vo výške momentálneho rozpočtu a potom všetky e, spoločné projekty, o ktoré sa snažíme, budeme môcť zrealizovať. Pri tejto príležitosti ďakujem všetkým členom parlamentu, ktorí svojimi správami upozorňujú na rôzne aspekty našej politiky a starajú sa o to, aby táto problematika bola predmetom pozornosti. Druhý bod, čo sa týka rozpočtu, aj naďalej e, sú diskusie o trvaní finančného obdobia mm, počúvam, že sa hovorí o piatich rokoch, ale zároveň e, si mnohí uvedomujú, že regionálna politika by potrebovala vlastne 7 rokov. Myslím si, e, že z nášho pohľadu, respektíve z môjho, by sme mali e, e, sa dohodnúť na 7 rokoch. To by bol taký rozumný návrh. E, je aj návrh Baroza 5 plus 5, ale len 5 rokov by z pohľadu regionálnej politiky bolo dosť komplikované, pretože by sme sa nikdy nedostali do fázy roll-outu našej politiky. Čo sa týka nadchádzajúceho roku, prebieha prebieha verejný, obsiahli teda e, proces konzultácií e, začiatkom januára kohezné fórum, kde všetky obdržané stanoviská, diskusné príspevky budú spracované a bude predložená nová správa, ktorá bude v konečnom dôsledku základom našich ďalších prác smerom k predloženiu regulatívov uprostred roka. Takže e, v podstate to bude časovo zhodné e, s predložením návrhu e, pre budúce obdobie financovania Logicky to samozrejme navzájom súvisí. A ku koncu roka by sme, pani predsedníčka, radi predložili e, všeobecný strategický rámec, kde budú upravené rôzne fondy pre poľnohospodárstvo, rybolov, štrukturálne fondy a tak ďalej, aby sme teda e, spolu E, sa pozreli na to, čo je vôbec možné, aby sa nám podarilo e, byť výkonnejšími. Takže toto je e, status quo, na toto som vás chcel upozorniť. Už v minulosti sme mali možnosť v jednotlivých skupinách parlamentu diskutovať o rôznych aspektoch a ako vždy aj teraz som k dispozícii Mm, pre vaše otázky. E, toto bola akási reflexia diskusí, ktoré od prijatia rozhodnutia e, sa uskutočnili a e, jednoducho aspekty, ktoré sa objavili v rámci politickej diskusie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Hlási sa Lambert van Nistelrooy a potom Konstanz Krell. Poprosím vás o stručnosť, pretože máme málo času. Nech sa páči, Lambert. Voorzitter, van mijn kant drie, drie puntjes waar ik graag eh, een, een antwoord op. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mám tri veci, ktoré by som chcel dostať odpoveď na tieto tri otázky. Vo vzťahu k nášmu pokroku, alebo pokroku našej práce, by som sa chcel spýtať, či by nám komisár mohol vniesť nejaké svetlo do toho, aké nariadenia budeme očakávať alebo právne akty očakávať. E, ale vie sa, že bude všeobecná sa e, nariadenia a potom bude osobitné oddelenie pre e, fond súdržnosti, teda pre kohezný fond a fond regionálneho rozvoja. Takže ja si myslím, že pre naše aktivity v budúcom roku je dôležité vedieť, aká bude tá legislatívna práca ktorú budeme musieť my teda sledovať a pracovať na nej. Pretože niektorí hovoria, že veci sa budú vyvíjať v budúcnosti trochu iným spôsobom, že to teda nebudú tri rôzne e, nariadenia, ale že to bude všetko v jednom akoby zviazané a chcela som vedieť, že ako to bude vyzerať, lebo to je dôležité pre nás tuto v parlamente. My musíme dosiahnuť dohody medzi politickými skupinami, to je prvá vec. Potom po druhé by som chcela zdôrazniť tú skutočnosť, že keď som si prečítal stranu 18 vášho zhrnutia, vy ste dali veľký dôraz na toho, aký príspevok má hrať v regionálnej politike samotný, na, samotný členský štát. A ten, ten kontrakt o partnerstve v oblasti rozvoja je vlastne práve to, kde sa spája Európska únia s členským štátom, to je v poriadku, ale neviem, či existuje dostatok jasnosti z hľadiska toho, že akú úlohu teda majú hrať potom okresy, regióny a podobne. E, pretože sme hovorili aj o tom, že by to malo to byť niečo, e, mala byť tzv. teritoriálny pakt alebo územný pakt e, pre každý jeden členský štát, ktorý by mal byť ako uzavretý. No a v tomto kontexte by sme nemali teda zabúdať na také tie vlajkové lode, ktoré by mala teda komisia spustiť, tzv. také projekty, ktoré by sa mali stať vlajkovými loďmi, aby teda aj členské štáty vedeli, o čo ide a akým spôsobom sa bude presadzovať táto viac, viac toto viacročné ekonomické riadenie. A nestačí to robiť iba na úrovni členského štátu. Musíte ísť nižšie na región alebo na e, okres Mohli by ste nám teda povedať, akým spôsobom si predstavujete tento, tento územný pakt pre jednotlivé členské krajiny? Ďalšia otázka je, kde ste hovorili o tom, že či mať 7 rokov, či 5 plus 5 rokov na to plánovanie, ale sú viaceré veci, ktoré majú štruktúralnej, sú štruktúralnej povahy a tie potrebujú napríklad aj 10 rokov na vybudovanie. Tak by som sa chcel spýtať, že či sa viete k tomuto a vyjadriť mohol by byť systém 5 plus 5, pričom by niektoré projekty mali osobitné postavenie, ktoré by boli naozaj taký štruktúrálny charakter veľké, alebo budovanie veľkých výskumných centier podobné, to trvá dlho, to sa nedá každých 5 rokov meniť. Čiže toto by boli moje tri otázky. si myslím, že veľmi dobrú prácu robíte. Konstant Skrel, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, Danuta. Môžem sa pripojiť k tomu, čo povedal kolega. Eh, začnem dlžkou eh, finančného plánu. V pondelok som počula, vypočula si rozprávu k tejto téme a mala som dojem, že tam išlo viac o, o Mm, zjednotenie legislatívnych období parlamentu a finančného plánovania, než o skutočne účelné veci. Ak teda um, sa dopracujeme k tomu, že budeme mať 5 rokov a e, pre e, poľnohospodárskú a koheznú politiku budeme mať k dispozícii aj dlhodobejšie e, nástroje. Pýtam sa, ako to bude. Máme pre dve tretiny plánovať na 5 plus 2 roky a pre poslednú tretinu len na 5 rokov. Čiže musíme si v tomto smere dať pozor a musíme o tom ešte diskutovať. To je veľmi dôležité. Mám takú otázku. E, počuli sme chýry, že e, komisia pripravuje e, nariadenie k koheznym fondom a k regionálnym politikám spolu spolu a zdá sa, e, že to by bolo problematické. Teda my by sme e, teda boli proti tomu. Možno by ste toto mohli e, nám vysvetliť, pán komisár. A mám ešte aj otázku k tej podmienenosti, ako ste, čo ste spomínali pod tým si každý vie niečo predstaviť, možno každý niečo iné. A myslím si, že všetkých by zaujímalo, či skutočne s členskými štátmi potom bude rokované, e, aké priority, pre aké priority e, sa majú e, poskytovať finančné prostriedky v tej ktorej krajine a ak možnosti e, zasahovať do toho a spolurozhodovať bude mať e, Európska únia. To by ma skutočne zaujímalo, pretože týmto je naozaj možné riadiť e, ekonomickú, hospodárskú politiku. Takže k tomuto by som poprosila informácie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi komisárovi za jeho slova na úvod a s veľkým záujmom som si prečítala jeho e, dokument. A mám niekoľko otázok. Samozrejme, keď hovoríme o podmienenosti a opatreniach v tejto súvislosti, chcem sa opýtať, e, či sa osvedčili, teda e, považujem za dobré ich používať ďalej, pretože majú dočinenia s cieľmi koheznej politiky vo vašom dokumente som však tiež videla, že boli zavedené aj určité opatrenia e, podmienenosti, ktoré nie, e, nesúvisia priamo s koheznou politikou. Napríklad e, mám na mysli pakt stability verejný, deficit, ne, aplikovanie pracovnoprávnych reforiem a podobne. Čiže tam ide o, prostriedky z, spomedzi e, finančných prostriedkov pre kohéznú politiku. Čiže robíme z toho akýsi e, nástroj, kolektívny nástroj financovania, čo e, by e, bolo v protiklade s tým, o čom sme hovorili na našich predchádzajúcich stretnutiach, namiesto toho, aby sme regiónom pomohli, aby dostali tieto finančné prostriedky. Budeme tu mať dočinenia s protikladným efektom a síce budeme sankcionovať používateľov za chyby regiónov. A spomínam si, že pán Levandovský svojho času spomínal, že sa mu to nezdá byť eh, správne, aby eh, regióny eh, museli trpieť chybami svojich politikov. Čiže som za to, aby tieto prostriedky boli používané korektne, aby sa dosiahli stanovené ciele, ale mali by sme e, tie hranice koheznej politiky stanoviť tak, aby to nebol len čisto finančný e, nástroj. Tiež by sme si želali striktnejšie pravidlá pre finančný manažment programov a malo by to byť nezávislé, o, o, malo by to byť teda závislé od nezávislého auditu. E, myslím, že komisia by mala predložiť e, formulár e, a ak teda finančné prostriedky nebudú dobre vynaložené, budú, suspend, bude ich vynakladanie suspendované. Pri regionálnej politike totiž máme programy, ktoré sa vyvíjajú počas viacerých rokov a mohlo by to eh, zo sebou priniesť technické problémy, viedlo by to k eh, ďalšej byrokracii, k ďalším správam, ktoré by bolo potrebné vypracovať. Teda všetkému tomu, čo sme už pred rokmi povedali, že to nechceme, chceme zjednodušenie, chceme eh, jednotný audit, chceme dialog s regiónmi, mali by sme byť koherentní, nemali by sme si protirečiť. Ciele, ktoré sme si stanovili a opatrenia, ktoré považujeme za účelné, by sme mali e, zakomponovať aj do tohto dokumentu. Ďalší bod, e, ktorému sa chcem venovať, sa týka opatrení na zlepšenie výkonu členských štátov. Mm, je to návrh komisie. Tieto opatrenia sú dosť komplikované, tak ako to vyplýva z textu, a nie sú jasné. Myslím si, že potrebujeme e, jasne e, zvážiť, ako majú byť uplatňované tieto opatrenia, čo sa týka používateľov, aký je dlhodobý efekt týchto opatrení, aké účinné sú sú tieto opatrenia. Pomocou eh, nich eh, možno by sme eh, mohli zmierniť negatívne dopady mm, a nemali by sme vytvárať ďalšie problémy pre manažérov. Takže očakávam od komisie konkrétnejšie opatrenia, konkrétne zhodnotenie situácie. Samozrejme, že je dobré ponechať tam princípy z koheznej politiky to považujem za dobré. V ostatných mesiacoch sme mali veľmi dobrú spoluprácu a komisii sme vždy navrhovali konkrétne opatrenia. Želali by sme si, aby tieto opatrenia e, boli odzrkadlené v návrhoch komisie. Takže e, dohodli sme sa na princípoch, sme si v tom zajasno, máme v tom jasno, ale chceli by sme konkrétne opatrenia pre používateľov. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán komisár, za niektoré vysvetlenia k niektorým bodom e, vášho návrhu e, z, 5. z 5. koheznej správy, ale celý rad otázok zostáva nezodpovedaný. Jedna z ústredných otázok je, že pre všetky regióny chcete vytvoriť možnosť e, podpory, aby boli e, splnené ciele e, stratégie pre Európu 2020. Ako to chcete zladiť so skutočnosťou, že celkovo bude k dispozícii menej finančných prostriedkov? To je už teraz predsa jasné ako to chcete e, zladiť s e, situáciou mluvy, e, že teda najmä znevýhodnené, mimoriadne znevýhodnené regióny sú v centre politiky. Čiže tam je to celé ešte také dosť zahmlené a preto by som sa potešila, keby ste nám to trochu osvetlili, nie aby sme sľubovali veci, ktoré skutočne nie je možné dodržať. Druhý bod je e, zmluva o e, rozvoji. Pokiaľ tomu chápem a pokiaľ teda chápem aj vyjadrenia z DG Regio, je to zmluva, e, ktorá má sprísniť národný strategický rámec. Neznamená to, že národná úroveň, najvyššia štátna úroveň členských štátov bude absolútne privilegovaná, už nebude existovať Európa regiónov a regióny sa ocitnú mimo diania. A čo vôbec nie je jasné, ako bude princíp partnerstva e, zakomponovaný e, do e, tohto celku, pretože to bude už vlastne len medzištátna zmluva, respektíve zmluva medzi dvoma najvyššími úrovňami a ani vo vašom dokumente k tomuto partnerstvu ste nič nové nepovedali, nestanovili ste tam tieto ciele, čiže je tu veľká kritika, kritika tejto zmluvy. Myslím si, že by to bol dobrý nástroj zo strany Európskej únie zaviazať štáty, aby eh, robili toho viac, ale eh, celá regionálna politika, politika EÚ eh, na regionálnej úrovni sa tým dostáva na okraj. Sme v tomto smere vystavení masívnej kritike a nevieme občanom toho veľa k tomu povedať, pretože vaše vyjadrenia v tomto sú veľmi, veľmi vágne. Ďakujem. Pán Vlasák. Ďakujem za slovo. Ďakujem predrečníkom. Chcel by som zdôrazniť jednu dôležitú úlohu. A to je spolurozhodovanie a diskusia o budúcich cieľoch a samozrejme o náprave chyb, ktoré sme urobili v minulosti. Potrebujeme jasnú analýzu a jasne pomenovať jednotlivé chyby. Mňa osobne veľmi zaujíma spolupráca. Môžete počuť preklad? Nie, nemáme do Nemčiny preklad, ale angličtina funguje. Nemáme nemecký preklad. Tlmočenie nemáme. Hovorí predsednička, prerušuje týmto rečníka, rečník pokračuje. Ešte raz opakujem, že pre mňa je dôležitá spolupráca na všetkých úrovniach na základe partnerského prístupu. Myslím si, že to nám zaručí, aby výsledky boli čo najefektívnejšie. Znamená to, aby boli efektívne pri príprave nových víziev, nových programov, ale aj pri analýze, kde je dôležité zdokladovať, kde prišlo k jednotlivým chybám, aby tie procesy prebiehali rýchlejšie. Chcel by som oceniť prácu pána komisára v oblasti presadzovania urbánnej dimenzie, ktorú ja vidím ako veľkú budúcnosť, pretože tam je možné prejaviť dobrú spoluprácu mestských a urbánnych oblastí. Urbánnym znamenám vidiek smerom k mestám. Aj veľké mesta si musia uvedomiť, že napríklad z hľadiska dopravy a zamestnanosti tieto územia musia spolupracovať nejakým spôsobom. Chcela, chcela by som sa spýtať na záver, ako chce komisia zaručiť, aby do budúcnosti viac úrovňová spolupráca bola zaručená. Ďakujem. Mm, like to... Rád by som sa spýtala, poprosila komisára, aby odpovedal na tieto otázky. Ja, ja Pokúsim sa uh, tieto otázky a rôzne aspekty, ktoré tu boli e, spomenuté, zodpovedať spoločne k otázke spolurozhodovania. V mnohých, počas mnohých podujatí, ktoré som absolvoval v členských štátoch a v jednotlivých regiónoch, sa snažím o vytvorenie povedomia v tom smere, že samozrejme koncepcia programov eh, nie je len niečo, čo sa udeje medzi komisiou a členskými štátmi na národnej úrovni, ale že sa do vytvárania programov zahrňajú už aj samotné regióny. A nielen regióny, ale aj lokálna úroveň. Na jednotlivých podujatiach totiž konštatujem, že sa sťažujú lokálne úrovne, že všetko zostane vysieť niekde na regionálnej úrovni. Čiže sú tam také viaceré filtre, e, kde to je odchytené v rámci e, multi-level governance e, je potrebné zahrnúť do diania všetkých, pretože identifikovať sa s týmto programom môžu všetci len vtedy, ak majú e, možnosť čo to povedať k tomu, ak majú možnosť spolu rozhodovať. Samozrejme, že e, nemôžeme preskočiť tieň e, rámcových legislatívnych ustanovení. Môžeme spolu s našimi pracovníkmi stále len upozorňovať na problémy Samozrejme e, sa pozeráme na to, kto sa zúčastňuje na rokovaniach, na vyjednávaní a snažíme sa o to, aby boli zapojené všetky úrovne. Čo sa týka e, zmluvy o partnerstve a e, o investíciách, Samozrejme, e, tá sa uzatvára tiež v súlade s e, ustanoveniami e, existujúcich právnych aktov medzi jednotlivými partnermi. Diskutovala sa o tom už aj so Spolkovou republikou Nemecko, kde jednotlivé spolkové krajiny majú veľmi silné postavenie. A domnievam sa, že v takomto konštitucionálnom položení by e, sme mali a budeme mať asi nejakú zastrešujúcu celonárodnú zmluvu, ktorá sa bude obmedzovať na oblasti, ktoré sú národnými e, témami. V Nemecku je národný napríklad operačný program doprava a e, všade tam, kde sa budú operatívne programy uzatvárať e, s e, spolkovými krajinami, sa bude uzatvárať tá istá zmluva aj s jednotlivými krajinami, teda nielen na štátnej úrovni, ale aj so spolkovými krajinami. Ešte sa názory v tomto trochu rôznia, aj stanoviská sú zatiaľ rôzne, ale pokiaľ to mm, môžem zhodnotiť, teda vývoj doterajší. Musíme postupovať špecificky z krajiny na krajinu. Čo sa týka formálií, čo sa týka obsahovej stránky, ako som už spomínal, budeme sa snažiť zabezpečiť, aby pri rokovaniach boli zúčastnené všetky strany, zapojené všetky úrovne a mm, aby teda ten proces spolurozhodovania sa netýkal len národnej úrovne, ale aby mohli spolurozhodovať aj úrovne lokálne. K otázke pravidiel, teda do akej miery majú byť zjednotené, môžem toho času povedať, že máme záujem, a to aj v záujme e, používateľov o vytvorenie jednotných pravidiel. Chceme mať jednotné pravidlá, najmä e, medzi EDF a ISF. Takže a toto by bol teda to je moja e, snaha, aby sme e, mali pre tieto dva fondy dve špecifické úpravy, ale nemali by sme už e, od začiatku mať tú veľkú, teda aby boli, aby boli oddelené príliš od seba, pretože našim cieľom je postupovať spoločne. Čo sa týka kohézneho fondu, musíme sa na to ešte pozrieť, pretože niektorí tvrdia, e, že teda odhľadnúť od toho, že kohezný fond e, má e, možnosti financovať, ale je to účelovo viazané, ale v niektorých regiónoch to ide teda, tie financie plynú z viacerých zdrojov čo chcem e, povedať, teda požiadavky, ktoré e, sú kladené, sa všetky týkajú na maximálnu harmonizáciu, ale logicky e, je jasné, že musíme zohľadňovať aj určité špecifika. Čo sa týka tej podmienenosti, aby som sa vrátil späť aj k tejto problematike, musíte pochopiť, že tu máme e, dočinenia s diskusiou, ktorá ide nad e, rámec regionálnej politiky, s diskusiou, ako sa bude zaobchádzať s členskými štátmi z úrovne Európskej únie, ktoré dlhodobo e, e porušujú pravidlá e, e, paktu rastu a stability je to akademická diskusia, pretože aj štáty, ktorý, ktoré sú známe jeho porušovaním, sa snažia e, o to, aby sa polepšili, snažia sa dodržiavať ciele paktu rastu a stability. V minulosti boli k dispozícii aj sankčné mechanizmy. E právnici e, zistili, že už teraz v rámci kohéznych fondov existuje e, ustanovenie, e, ktoré umožňuje suspendovať, teda zrušiť prísľub financovania aj v rámci komisie mnohí kolegovia konštatovali, že tento prostriedok nie je použiteľný, e, pretože e, len na 15 krajín sa vzťahuje a na 12 ostatných nie. Takže táto otázka, teda na základe e, týchto sledovaní, aké sankcie existujú, sme sa dopracovali k tomu, že ak sankcie potom e, treba e, mať na zreteli celkový rozpočet, e, celkový EÚ rozpočet krajiny. Aj keď samozrejme treba na jednotlivé krajiny nahliadať oddelenie a zohľadniť ich špecifiká. Takže radi by sme e, takéto špecifické formulácie prevzali do textu, ale samozrejme aj naďalej e, všetko bude vychádzať z celkového EU rozpočtu. Nikdy som sa netajil e, tým a preto to môžem povedať aj tu, že štrukturálne, teda finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov majú slúžiť na to, aby sa oživila ekonomika a tieto sankcie by som považoval za kontraproduktívne. Aj počas neformálnej rady ministrov na túto tému sa viedla ehm, náruživá diskusia, pretože sa tam objavili aj negatívne stanoviská. A síce, ehm, že makroekonomická podmienenosť nie je želaná a nebude akceptovaná a ministri, ktorí tam boli e, prítomní, akceptovali len podmienenosť, a kondicionalitu vo vzťahu ku kohéznej politike. A úprimne povedané, z môjho pohľadu je toto najdôležitejšie. Takže e, ide nám o to zrealizovať projekty. Čo sa týka auditov, myslím, že tiež som už viackrát povedal, že Vidíme, že členské štáty zavádzajú ešte ďalšie audity, audity navyše. Niekedy je to potrebné, ale čo sa systému ako takého týka, určite veľa vecí sa tu dá ešte zjednodušiť a zharmonizovať. Ale samozrejme, že treba mať aj e, na zreteli, že existuje špecifická legislatíva, na základe ktorých, ta, ktorej takéto audity v niektorých krajinách musia byť eh, zavedené. Vždy som konštatoval, že potrebujeme rozumný rozpočet a eh, rozumný je, mm, ak by bol porovnateľný s momentálnym minimálne. A tiež som konštatoval, že ak budúci rozpočet sa bude podstatne v absolútnych číslach líšiť od momentálneho, e, veľa vecí jednoducho fungovať nebude. Už dnes máme regióny, ktoré na základe svojej veľkosti, teda mám na mysli malé regióny s malým počtom obyvateľov, ktoré teda nedostávajú momentálne dosť finančných prostriedkov. Ak by sme padli pod určitú e, e, sumu, tak by pravdepodobne administratívne náklady um, boli vyššie než to, čo sa e, dá poskytnúť projektom. Samozrejme, neviem vám tú dolnú hranicu teraz uviesť, ale e, mal by byť teda rozpočet porovnateľný. Vzťah medzi e, konkurujúcimi si regiónmi a konvergenčnými regiónmi, ktoré toho času máme, by mal zostať zachovaný mm, približne rovnako aj v budúcnosti. A rád by som povedal najmä teda poslancom z krajín príjemcov, že by bolo milné, ak teda bude zredukovaný rozpočet a možno by vznikla situácia, že finančné prostriedky e, z regionálnych e, fondov pôjdu len do konvergenčných e, regiónov a blahobytné regióny by nedostali vôbec nič Netoplatcovia e, v Nemecku majú za týmto účelom jednoznačné e, uznesenia prijaté, aby teda aj v budúcnosti plynuli peniaze aj do e, jedných, aj do druhých. Čiže ak by v budúcnosti došlo k zredukovaniu financií z regionálnych fondov, musíme mať na zreteli, aby sa robili len proporcionálne škrty a to e, samozrejme by ale malo dopad na príjemcov určite. Čiže bolo by milné myslieť si, áno, moja práve oblasť je na tom e, dobre a len ďalšie regióny nič nedostanú. Čiže toľko k tomu, čo som povedal pred chvíľou k realizácii cieľov Európy 2020. Nefungovalo by to takto. 84 konvergenčných regiónov máme a vychádzame e, z dnešného pohľadu z toho, že v nadchádzajúcom programovom období budeme mať menej než 70 takýchto regiónov asi 155 miliónov ľudí toho času žije v konvergenčných regiónoch, aby ste si to vedeli predstaviť aj na číslach. A ak teda sa budú tieto čísla vyvíjať e, tak, ako predpokladáme. Potom v nadchádzajúcom období v týchto konvergenčných regiónoch bude žiť len 120 e, miliónov ľudí, čo je na, druhej, e, teda na jednej strane dôkazom úspechu politiky, ale tiež dôkazom, teda tiež to umožní uvoľniť finančné prostriedky Takže sú tu dané možnosti aby naozaj pri rozumnom rozpočte všetky regióny dostali dosť finančných prostriedkov. Vaša otázka sa týkala pani eh, Krell eh, tej výkonnosti, teda tam ide o to, čo dostaneme v percentuálnom vyjadrení a aké absolútne čísla to budú a to uvidíme až v nadchádzajúcich eh, týždňoch, či teda tento projekt zásadne prežije, čo si samozrejme želám a budeme musieť potom následne diskutovať o tom, ako má vyzerať realokácia prostriedkov, ale ja by som bol za to, aby bola celoeurópska realokácia prostriedkov a aby sa potom tie prostriedky v eh, jednotlivým regiónom eh, eh, dávali k dispozícii v závislosti od ich výkonnosti. Ale konkrétne údaje, konkrétnejšiu odpoveď vám zatiaľ dať neviem. Milí kolegovia, máme teraz takú situáciu, že máme už iba 10 minút a 11 rečníkov prihlásených, pretože komisár by nám takisto chcel predložiť ešte stratégiu pre Dunaj, ktorú teraz nedávno komisia schválila, na čo potrebujeme ešte 10 až 15 minút. Teraz máme 10 minút, 11 rečníkov, aj keď e, sa vás neviem ako vás budem disciplinovať, tak neviem, e, alebo keby ste hovorili po jednej minúte, tak sa to nedá stihnúť, e, Lambert? Faktická poznámka, lebo v komunikácii s komisárom mali sme len krátku výmenu názorov s komisárom pri správe. Teraz zase mám pocit, že jednoducho potrebujeme mať asi nejaký no- nejaký nový čas, lebo tak dobre, ja toto robím politiku, ja keď položím nejakú otázku, ja chcem nejakú odpoveď, ja chcem nejaké konkrétne informácie, chcem o tom vedieť, čo, ako sa pripravuje legislatíva, chcem o tom vedieť viac. Moje otázky neboli vonkoncom nezodpovedané. Ja ďakujem za odpovede, teda, ale nezodpovedali ste mi nič konkrétne a ja teda budem žiadať od sekretariatu aj pani predsedničky, aby sme mali nejaký nový termín, aby sme mohli dobre veci prediskutovať, prvne, sa to dostane teda už na to kohezné fórum predsednička, áno, ja by som, ja som práve chcela navrhnúť, že by sme pokračovali v tejto rozprave v januári, aj práve komisár potvrdil, že príde, eh, lebo si myslím, že keby sa nám podarilo dať slovo ešte piatým rečníkom, to asi sa dá len stihnúť, ale naozaj skúste byť len teda mm, mať iba jednu minútu a ostatní potom sa dostanú k slovo v januári a budete mať viac priestoru, prepačte za to, eh, teda pani Irigoyen, naša nová pani poslankyňa señora presidenta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pokúsim sa teda naozaj byť stručná. Chcela by som svoje otázky formulovať stručne, ale musím urobiť aj, uviezť určité pozadie k tomu, čo sa týka štrukturálnej situácie tak e, financie na takéto štruktúrne projekty sa určujú na regionálnej úrovni a je nevyhnutné mať takú stratégiu, ktorá sa tý, bude z, naviazaná na ľudský a fyzický kapitál. Myslíte si, že okrem toho HDP budete môcť uplatňovať aj nejaké iné kritéria um, pri posudzovaní tých cieľov rozvoja? Potom ďalšia otázka. E, hovorili ste o e, regiónoch ktoré majú menší počet obyvateľov. Napríklad v mojom regióne je tiež tento problém a v 5. koheznej správe komisia eh, hovorila o tých výzvach starnutia populácie a aké teda opatrenia komisia chce prijať eh, v rámci budúcej koheznej politiky v otázke eh, zvládnutia nízko alebo riedko osídlených regiónov, kde starne populácia. A potom posledná otázka. Parlament hovoril, že teda budúce ciele by mali ísť e, tam, kde sú tie konvergenčné ciele a ho, správa hovorí o o e, vytváraní nových e, kategórií regiónov, ktoré teda nahradia tie systémy, ktoré fungovali doteraz, teda phasing out, phasing in. A, ja som chcela vedieť, že teda čo konkrétne je Kielmisia týmto myslí, alebo ako si to predstavuje a čo tie tranzitné fondy, aké budú nástroje, budú na to použité. Ďakujem pekne. Predsedajúca, no už prosím vás pekne, naozaj iba jednu minútu kolegovi a nehnevajte sa za to. Michal Termopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δύο σημεία. Πρώτον, πολύ σύντομα, πώς Ďakujem. Mám len dve veľmi stručné poznámky. Prvá vec, akým spôsobom komisár podľa jeho názoru, alebo podľa toho teda jeho, jeho názoru, aký bude dopad finančnej krízy, ktorá rôznym spôsobom e, dopadla na jednotlivé členské štáty akým e, spôsobom tento dopad krízy bude mať, e, aký, to bude mať, aký vplyv na financovanie E, pretože vieme, že krajiny v podstate, ktoré fungujú alebo ktoré sú e, v finančných ťažkostiach, budú ešte k tomu aj potrestané. Možno, že tým svanom budú potrestané aj v týchto otázkach alebo prístupoch k fondom pre regióny. To je prvá vec. Druhá vec, e, parlament sprijal aj správu, ktorá obsahovala návrh o transparentnosti financovania v jednotlivých regiónoch. Predseda, ďakujem pekne, Silvio Kony.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 Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Chcela by som poďakovať, že ste nás prišiel. Naozaj by som chcela poďakovať za kvalitnú výmenu informáciu aj za to, že to prebieha pravidelne. To predstavuje naozaj prejav konkrétneho partnerstva medzi našimi inštitúciami a je to takisto dôležité aj pre lokálnych eh, partnerov na lokálnej úrovni. Prvá otázka, ktorej by som sa chcela venovať, je otázka mestskej politiky. Eh, ako viete, je to pre mňa osobne veľmi podstatná otázka, pretože by, by, má to aj veľké miesto v politike, v koheznej politike. Ja som tam zástupkyňa a pre mňa je táto otázka mestského rozvoja, urbanistického rozvoja veľmi dôležitá. Nemali by sme podľa mňa e, klásť e, proti sebe politiku vedeckého rozvoja, politiku rozvoja miest, pretože to, tieto sa navzájom ovplyvňujú. E, politika pre e, vidiecký rozvoj. E, podľa mňa v tej piatej správe o, politike, o koheznej politike tam nemá dostatočný priestor a podľa mňa aj my tu diskutujeme v parlamente o všetkých možných stratégiách rozvoja, stratégia 2020 a podobne, tak tá vidiecká politika a táto stratégia, tieto sú dosť zanedbávané a často v týchto dokumentoch sa ani vonkoncom nevyskytujú preto som sa chcela spýtať, že či nás môžete uistiť v tom, že to bude lepšia koordinácia medzi týmito politikami alebo aj lepšia koordinácia medzi fondami, ktoré máme k dispozícii pre miestny rozvoj, regionálny rozvoj a tak ďalej. To je veľmi dôležité pre územnú koheziu, teritoriálnu koheziu, čo samozrejme bolo aj predmetom vašej správy. Mám ešte aj ďalšie otázky, ale nemôžem predsedajúca Nuž, Michal Tojrer, chceš pol minúty a môžeš a ostatní už žiaľ budete musieť položiť otázku v januári, tak nemôžem za to, nemáme miesto časové. Posledný rečník. Is Michal with us? Je tu Michal? Aha, nie je tu. No tak, e, dobre, tak sme ušetrili pol minúty a dáme slovo komisárovi na odpoveď. Um, entwicklungsplan. OK, takže plán ďalšieho rozvoja. Je veľmi dôležité, aby sa regióny už teraz začali pripravovať na rokovania v období po roku 2013. Bol vydaný celý rad oznámení komisiou o tom, aké možnosti e, sú, e, čo sa týka koncepcie plánu rozvoja. Ešte raz, e, sú to rozhovory, ktoré musíme viesť s regiónmi, s lokálnou úrovňou, s členskými štátmi, ale samozrejme, že Eh, aj regióny, lokálna úroveň a členské štáty by mali predkladať svoje eh, návrhy. Bolo by nemysliteľné, aby komisia mm, eh, na, dirigovala všetkým 271 regiónom, čo majú robiť my sme k dispozícii ako partner pre rokovania, čo sa týka toho, že preskúmame radi, či ciele, ktoré regióny si stanovili, sú postačujúce, či sú dosť e, ctižiadostivé, či sú v súlade so stratégiou pre EÚ e, pre rok 2020. Úvahy ako sa má ten ktorý región rozvíjať. Samozrejme, máme v tomto smere aj my určité odporúčania, ale toto musí prísť od regiónov samotných. Čo sa týka um, znevýhodnených regiónov, napríklad ťažko dostupných regiónov, regiónov so zlým demografickým e, rozvojom to eh, je záležitosť, s ktorou sa budeme musieť vysporiadať. Nikto nám v tom ani nepomôže. V celej Európe eh, je trend eh, že populácia odchádza z vidieckých oblastí, sťahuje sa do miest a asi to nie je fenomén, ktorý by sme si tak želali. Avšak tu nepomôže nič len pracovať s tým, ktorým regiónom Medzičasom som navštívil veľa regiónov, regiónov skutočne geograficky znevýhodnených a mnohé z nich dokázali objaviť ekonomickú dimenziu ekonomickú dimenziu aj vďaka tomu, že sú okrajovými regiónmi, vytvorili sa tam určité klastre. Takže s týmto úbytkom populácia, s odchodom populácie z vidieka do miest sa vieme vysporiadať len vtedy, ak tam vytvoríme príslušné možnosti a to aj možnosti vzdelávania, aby ľudia sa v tomto regióne cítili dobre, aby videli pre seba perspektívy. To sú žiaľ veci, ktoré sa nedajú urobiť z jedného dňa na druhý ale sú e, regióny, kde je situácia naozaj akútna, kde musíme začať dnes a nesmieme otáľať do zajtra. A tým sa dostávam aj k téme mesta a vidiek. Prepačte, že som e, to nespomenul už predtým. Ťažisko sme si zvolili e, v mestách, nielen preto, že 70 obyvateľov Európy žije v mestách, ale že sme v priebehu obdobia e, finančného zistili, že mesta neboli primerane e, zohľadnené. Zatiaľ, čo vidiek, vidiecký priestor mal vytvorené špecifické programy e, je zohľadnený v agrárnych, poľnohospodárskych e, fondoch a aj v našom programe. A našou úlohou je zlepšiť rozhrania, aby nedochádzalo k prelínaniu sa, ale aby e, sa jeden s druhým doplňali. Takže Fond pre rozvoj vidieka poskytuje finančné prostriedky v, eh, vo všetkých oblastiach vidieka, nielen pre poľnohospodárske podniky. To sa musíme snažiť eh, docieliť, pretože na vidieku existujú samozrejme aj iné podniky, nielen poľnohospodárske podniky. Ide nám o to, aby tieto mohli požívať finančnú podporu. Čiže toto je našim cieľom Takže nie je to tu nejaký protiklad, ktorý by sme vytvárali. Ide e, len o to, že v minulosti sme zistili e, deficity v tejto oblasti, takže tieto sa snažíme odstrániť. Toho času sa nehovorí vôbec o e, nejakých sankciách v súvislosti s financovaním zo štrukturálnych fondov. Následky finančnej krízy samozrejme pozorujeme tiež. V mnohých krajinách súkromný sektor e, veľmi zdržanlivo zatiaľ investuje, najmä pokiaľ ide o väčšie projekty, o viacročné projekty. Zjavne tá ochota podstupovať rizika ešte nie je, takže tu sú e, súkromné podniky zdržanlivé, štátne financovanie e, sa snaží to nejako e, vyriešiť. V rokoch 2009-2010 sme poskytli 7 miliard eur členským krajinám navyše oproti plánu, aby boli možné, e, aby boli možné projekty v rámci spolufinancovania. Do Grécka boli poskytnuté finančné prostriedky. Poskytnutie úveru je prepojené na podmienku, že časti projektu, časti úveru teda e, musia byť vynaložené v rámci spolufinancovaných projektov. A tento rok poprvýkrát v Grécku sa nám podarilo aj e, vyčerpať v tomto smere celý naplánovaný rozpočet a dúfame, že to bude pokračovať takto aj budúci rok. A čo sa týka verejného financovania, tiež sa to pomaly začína rozbiehať čo je komplikované, zatiaľ je situácia komplikovaná v e, súkromnej oblasti prechodné regióny, regióny, ktoré už nie sú medzi tou zónou 75 ako som spomínal. V Európe asi 60 miliónov e, ľudí e, žije e, v regiónoch, ktoré dosahujú len 75 priemerného európskeho HDP a potrebujeme akúsi medzi kategóriu, aby sme zabezpečili a postarali sa o tieto regióny v tejto prechodnej fáze aby sme sa postarali o zlepšenie životných štandardov Cieľom je, aby sa e, všetci e, združili. Takže finančné prostriedky by mali byť rozdelené rovno na tých 7 rokov toho času e, sa veľké, veľká pozornosť venuje aj myšlienke soft landingu Takže mm, toho času mm, sa na tom intenzívne pracuje. Ďakujem ja. pekne, pán komisár. A teraz vám dám 5 minút, aby ste predniesli danú stratégiu pre Dunaj. Dúfam, že to zvládnete za 5 minút. Prepačte, pani predsedajúca. Ja sa spravedlňujem, ale Vy to síce často alebo zvyčajne nerobíte, ale jednoducho ja som nedostal slovo a ja si myslím, že je to jednoducho diskriminačné, tento, tento postoj. Predsednička, e, žiaľ, keby som mala viac e, moci v rukách a predlžila deň na 48 hodín, a, ale sľubujem, e, že keď skončí pán komisár so stratégiou pre Dunaj, tak vám, vám slovo, ak, alebo môžete byť prvým rečníkom v januári. Žiaľ, nemám takú právomoc, aby som mali viac času. Ja, vielen Dank. Äh, also, ich bin sehr, sehr gerne bereit. Ďakujem pekne. Samozrejme, veľmi äh, rád v januári opäť medzi vás prídeme, ak máte záujem a možno sa nám podarí nájsť aj viac než hodinu a pol, ako máme teraz. A teraz stručne k tej podunajskej stratégii. Včera v komisii sme diskutovali návrh stratégie, prijali sme ju a prijali sme tiež akčný plán k nej. Cieľom je, aby v apríli na Rade pre všeobecné záležitosti pod maďarským predsedníctvom táto stratégia bola prijatá a aby bola schválená na júnovom samite predsedov eh, štátov Cieľom je teda Dunaj je najmedzinárodnejšou riekou na svete. 10 eh, eh, štátov z, Európskej, eh, z Európskeho spoločenstva, ďalšie príľahlé štáty žije v tomto období, v tejto oblasti okolo 100 miliónov ľudí, je to veľmi heterogénna oblasť, aj čo sa týka vierovýznania, rôzne spoločenstva, rôzne ekonomické, veľké ekonomické rozdiely sú tam, ale tiež veľké potenciály. Čiže v rámci stratégie štyri rôzne kapitoly a 11 priorít. štyri kapitoly sa týkajú otázky eh, eh, zjadnosti pre eh, lode, Eh, najmä kanál Dunaj-Rín. Eh, nie je to ešte, tá vyťaženosť, eh, kapacity nie sú ešte vyťažené. Ďalej ide o zlepšenie environmentálnej situácie, o zlepšenie kvality vody, o biodiverzitu v podunajskom regióne. Ďalším pilierom je pilier, e, ktorý sa týka rozvoja e, e, humanných zdrojov a tiež dimenzia bezpečnosti by mala byť predmetom rozhovorov. Ako pri všetkých makroekonomických stratégiách platí aj tu, že sa snažíme odbúranie administrácie, teda nebude žiadna ďalšia administratíva, ale ani žiadne ďalšie finančné prostriedky, pretože e, finančné prostriedky prídu zo štrukturálnych fondov, zo susedskej e, pomoci, z predvstupovej pomoci, Čiže všetko to chceme ale združiť tak, aby sme sa dopracovali k akejsi pridanej hodnote a pridaná hodnota bude dosiahnutá vtedy, ak sa zameriame na projekty, ktoré ktoré sa dajú zrealizovať len spoluprácou rôznych regiónov a štátov čo napríklad sa týka otázky kvality e, vody, zjaznosti e, Dunaja, e, ekologických otázok. Čiže toto všetko je možné len za vzájomnej spolupráce dosiahnuť. V 2011 bude predložená predbežná e, správa, takže toľko k našim zámerom v súvislosti s podunajskou stratégiou. E, je to projekt e, z dola nahor realizovaný, požiadavka po ňom prišla z dola, vyvolal veľkú eufóriu a dúfam, že tam budú aj výsledky dobré. Viac než než 800 stanovisk sme obdržali v rámci diskusí, čo poukazuje na, veľkú, na veľký záujem o túto tému. A e, vlastne v Európe neexistuje región, ktorý by nechcel byť súčasťou istých makroekonomických opatrení, ale najprv sme sa chceli pozrieť na pobaltský priestor a na podunajský priestor, čo sa tam dá urobiť a prípadne potom budú možné ďalšie projekty. Ďakujem pekne, pán komisár. Kolegovia, dúfam, že rozpráva k Dunaju sa odohrá tiež v januáru a pán Angurakis teraz môže položiť otázku, ale on už odišiel, je to tak? Odišiel. Je mi ľúto. Takže prvým rečníkom v januári pozvaný na naše zasadanie bude pán Han. Teraz máme na programe veľa iných vecí až do leta. Takže sa pokúsime nájsť dodatočný čas prvej polovici budúceho roka na stretnutia, ktorých budeme môcť diskutovať. Inak všetci z vás, ktorí chcú položiť otázky, by naozaj nemohli hovoriť. Teraz poďakujem pánu komisárovi a vážení kolegovia poslanci, presunieme sa k ďalšiemu bodu programu. Je to správa Konstanz Krell. Myslím, že je to bod 5 na, programu. na programe. Vymenili sme body 4 a body 5. Ešte raz ďakujem komisárovi a prosím pani Krell, aby uviedla svoju správu. Ja, Dank, ďakujem pekne, pani predsednička. Budem relatívne stručná k tomu, čo som už spomínala v prvej diskusii eh, vo výbore. Nemusím teraz toho veľa dodávať skôr než e, bol dokument postúpený na preklad, e, som e, prediskutovala dokument aj s tieňovými spravodajcami, aby som zakomponovala doň aj názory na príspevky tieňových spravodajcov. Napríklad sa to prejavilo v e, jednotlivých e, bodoch týkajúcich e, sa systému, multilevelového systému riadenia Myslím, že to je aj pre komisiu SURE, výbor SURE dôležité s deňovými spravodajcami sme tiež viedli diskusiu o tom, či by sme nemali do textu zakomponovať aj ďalšie priority. Avšak e, ide nám o to, aby sme upozornili na tie najzákladnejšie priority a to je to, čo som urobila a myslím si, že e, to je aj to, čo už sme, e, na čom sme sa už raz dohodli, keď sme svojho času prijímali naše uznesenie čo je dôležité, je, že Európsky sociálny fond vidíme v rámci Európskej koheznej politiky a oblasť e, vidieckého rozvoja chceme lepšie koordinovať. Aj rozprava ukázala, aké je to dôležité v minulosti e, sme boli úspešní pri e, rokovaní o finančnom pláne. Chceli sme e, viac podporiť cezhraničnú spoluprácu, preto som túto problematiku zakomponovala aj do svojej správy. Poprosím kolegov, aby sa správali, aby boli tichšie. Je to jednoducho oblasť, ktorá je aj pre teritoriálnu kohéziu, územnú kohéziu e, dôležitá často eh, je považovaná len za akýsi prívesok, ale tomu tak nie je. A preto som to zakomponovala aj do môjho stanoviska. Ďalej sa musíme pozrieť eh, na to, aby bolo zabezpečené, že kohezná politika bude k dispozícii vo všetkých regiónoch, musia byť k dispozícii primerané prechodné ustanovenia. Mám taký dojem, že ani komisia v tomto smere eh, ešte nemá úplne jasno, takže musíme ďalej e, rokovať. Stanovisko e, je určené gestorskému výboru e, SURE, čiže ide aj o financie, takže musíme upozorniť aj na to, čo sme dosiahli v minulých rokoch a vychádzame z toho, že táto kohézna politika je e, možná e, len za pomoci e, objemu finančných prostriedkov, ktorý približne zodpovedá momentálnemu objemu finančných prostriedkov, čiže takto jasne to v súre treba konštatovať a takto jasne som to napísala do svojho textu. Tiež som sa tam venovala lehotám Trochu som ich zmiernila a síce e, uvádzam v texte, že e, potrebujeme minimálne 7-ročné lehoty. Ak sa niekedy dopracujeme k tomu, že to má byť 10 rokov alebo 2 dvakrát 5 rokov, potom áno, to tiež bude výsledok, ale ja som teraz sa rozhodla pre minimálne 7, 7 rokov a kolega týchto 7 rokov nemal eh, kolega Gariga eh, v, vo svojom dokumente a dúfam, že sa nechá presvedčiť, že ho tých mojich sedem navrhovaných rokov presvedčia, že sa nám podarí presadiť pre koheznú politiku sedem rokov. Je mi nejasná diskusia, ktorá sa vedie, ako to má teda fungovať, keď pre koheznú politiku a poľnohospodárskú politiku a možno aj pre vedecké politiky, výskumné politiky e, budú nejaké výnimky, lebo to by predstavovalo dve tretiny rozpočtu Neviem, či pre dve tretiny by sa dohodla 7-ročná lehota alebo 10 pre jednu tretinu len 5. Neviem, ako to bude fungovať, ako to má fungovať. Ja len chcem poprosiť, aby sme naše záujmy e, zastupovali prostredníctvom súhlasu s týmto e, stanoviskom a tiež v SURE. Čo e, je ďalej predmetom môjho textu? je nasledovné. V rámci stratégií pre EÚ do roku 2020 e, musíme zohľadniť všetky e, súčasti tejto politiky a to aj na základe príkladov by sme to mali osvetliť. Mali by sme e, sa vysloviť proti sektoralizácii kohéznej politiky a mali by sme ešte raz ujasniť, že v týchto oblastiach, ako sú transport, doprava, vytváranie nových pracovných miest, veda, výskum, že v týchto oblastiach sme skutočne boli e, úspešní v minulosti a že to funguje len, ak je to zakomponované do rámca kohéznej politiky a nie vtedy, ak ju budeme sektoralizovať a ak rozpočet e, pre kohéznu politiku takýmto spôsobom roztrieštime v našich diskusiách sme sa dopracovali ku konsenzu, že všetky kontroly musia byť zamerané na dosiahnutie výsledkov. Potrebujeme z tohto aspektu jednoduché a jednotné postupy, zjednotené postupy aj s inými oblastiami politiky v rámci Európskej únie. A e, e, musíme podporiť a chceme podporiť efektívne vynakladanie finančných prostriedkov Dúfam teda, že to, čo navrhujem, e, zahrňa e, všetky podstatné body, ktoré boli diskutované v rámci našich rozpráv. A teším sa na ďalšie príspevky kolegov. Konstanta, chcete sa vyjadriť ako tieňová spravodajkynia pre EPP? A Tomas tiež. Ďakujem za túto príležitosť, hovorí Tomáš. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia poslanci a poslankyne, ako tieňový spravodajca za stranu EPP by som rád poďakoval Konstanz Krell, ktorá bola spravodajkyňou za jej odvedenú prácu. Je to veľmi kvalitná správa. Mimoriadne by som jej chcel poďakovať za to, že spolupracovala so všetkými politickými skupinami a ich tieňovými spravodajcami. Bola to príkladná spolupráca a priniesla ovocie. Väčšina pozmenujúcich návrhov bolo už zapracovaných do textu, ktorý máte pred sebou na stoloch. Povedal by som, že vo všetkých aspektoch je tento návrh vychádzajúci z konsenzu, preto by nemalo byť zložité túto predbežnú správu potvrdiť, tento návrh správy potvrdiť. Ak by som mohol, pridal by som zo pár poznámok a podčiarkol niekoľko vecí, ktoré spravodajkyňa už zmienila predtým, alebo ktoré vo svojej prezentácii dnes ráno uviedla. Predovšetkým si myslím, že v bode 15 tejto správy by sme mali objasniť znenie a skoncipovať ho inak, povedať, že zdroje, ktoré sa nevyužili na politiku súdržnosti, nevyčerpané finančné prostriedky by mali byť sprostredkované a e, dané k dispozícii regiónom daného členského štátov alebo jednotlivých členských štátov. Takto by sme mali vyjasniť znenie oceku 15. Predkladáme pozmenujúci návrh v tomto zmysle. Teraz e, nadviažem na to, čo povedal pán komisár. Predtým stratégia Európy do roku 2020 je dôležitou pre politiku súdržnosti a vieme, že politika súdržnosti je jedno z najúspešnejších politik v EÚ. Napriek tomu chcem povedať, že v komisii aj v parlamente máme konsenzus o tom, že stratégia Európa do roku 2020 a politika súdržnosti nie sú jedno a to isté. Stratégia EÚ do roku 2020 je viac než len kohezná politika viac než len politika súdržnosti. A politika súdržnosti zasa nie je len o tom, že by v praxi uplatňovala ciele stratégie Európy do roku 2020. Samozrejme, že sa niektoré oblasti prekrývajú, ale obe tieto politiky majú svoje osobité prvky. Preto by sme v tejto správe mali vyjasniť, že regionálna politika ako taká nie je sama o sebe zodpovedná, nemôžeme jej dávať zodpovednosť, výlučnú zodpovednosť za splnenie cieľov stratégie Európy do roku 2020. Teraz ku konkurencie schopnosti. Podporujem na návrhy spravodajkyne, ale chcel by som vyjasniť jednu vec. Pri regiónoch, ktoré sú v odlišnej situácii, veľmi odlišnej situácii, by sme mali aplikovať iné opatrenia ktoré by mali byť strihnuté priamo na mieru konkrétnemu regiónu, pretože inak nezlepšíme konkurencieschopnosť tohto regiónu. Nemali by sme zužovať e, náš prístup v tejto veci a toto odporúčam i spravodajkyni. V súvislosti so sociálnym fondom a politikou súdržnosti, tam znenie plne podporujem hoci predkladám pozmenujúci návrh, v ktorom sa hovorí o operačnej integrácii, to je v podstate to isté ako praktická spolupráca a takto by sme mali vidieť súčinnosť medzi Európskym sociálnym fondom a regionálnou respektíve, politikou, respektíve politikou súdržnosti. A v neposlednom rade by som rád položil dve krátke otázky, kladol som ich aj minule. Poprvé, aké sú podmienky zásadný kritický aspekt podmienok. Aký je? Súhlasím s predrečníkmi, ktorí sa vyjadrili, že tieto podmienky nemôžeme použiť ako bič v rámci metódy cukru a biča, tak toto fungovať určite nebude, ale dúfam, že s komisárom si v januári podrobnejšie prejdeme túto záležitosť, ale princípy, princípy, zásadné princípy podmienok musia byť špecifické. Musíme zistiť, či sa aplikujú iba na regionálnu politiku alebo aj na širší rámec. A mojou, mojou poslednou poznámkou je tematika, ktorú spracovávame takmer v každej jednej správe, ale ešte dlho potrvá, kým sa zavedie do praxe. Je to zjednodušenie vykonávania zákonov. Musíme zjednodušiť toto zavádzanie, uvádzanie zákonov do praxe, ale niekedy Rada, Parlament a Komisia pripomínajú skôr deti, ktoré sa hrajú, keď stojí v kružku 10 detí a jedno pošepka niečo do ucha druhému a kým táto správa obehne celé koliesko a povie sa nahlas, zistí sa, že na začiatku sa povedalo čosi úplne iné, ako prešlo týmto kolieskom a že sa veľa stratilo v odovzdávaní správ od jedného dieťaťa k druhému. Takto mi to pri, prípada, pretože hovoríme síce o zjednodušovaní a nakoniec sa zistí, že sa byrokratická záťaž ešte zvýšila. Naozaj by sme mali zjednodušiť veci, naozaj by sme mali dosiahnuť menej administratívnej záťaže, menej byrokratizovania, menej náročných opatrení pri zavádzaní veci do praxe. Inak iba chvála. Ďakujem. Franca Alfonzi je ďalším tieňovým spravodajcom, ktorý sa chce vyjadriť. Ďakujem. A ďakujem, Konstanz, za to, ako dobre odviedla svoju prácu, aj za spoluprácu, čo sa týka bodov programu. Sú tu mnohé také, s ktorými súhlasíme, ale mali by sme zdôrazniť aj to, že odmietame sektoralizáciu politiky súdržnosti. Sú tu dva dôvody, prečo. A predrečníci sa už k tomu vyjadrili. Nie len, že to je proti eh, princípom Lisabonskej zmluvy, ktorá zavádza pojem udrž- teritoriálna súdržnosť, územná súdržnosť a táto má svoju regionálnu dimenziu. Ak by sme to nepresadzovali, išli by sme proti zmluve. A druhá vec, ktorú chcem spomenúť, je, že sa musíme prispôsobiť nielen novým výzvam, ale aj novým skutočnostiam, novej realite. Komisár spomenul novú realitu, napríklad cieľ 1, 120 miliónov Európanov v porovnaní 170 miliónmi z porovnaní o spravedlní sa rečnička so 70 miliónmi v predchádzajúcom období. Opravuje sa rečník. A teraz e, sú rozpočtové požiadavky iné. Máme regióny, kde žije menej ľudí, a tu sú nezrovnalosti. Medzi tým totiž vypukla hospodárska kríza. Mnohé regióny sú teraz zraniteľnejšie ako predtým a Lisabonská zmluva ráta aj s takouto situáciou. Takže by sme nemali ešte zhoršovať situáciu, v ktorej milióny ľudí sa ocitli pre kolaps hospodárstva. Treba teda návrh komisára brať veľmi vážne, najmä tie strednodobé ciele. percent, číslo, ktoré tu padlo, keď hovoríte 70 chudobných, hovoríte o kategórii, ktorá je trochu bohatšia, alebo aký, aký rozdiel tu vidíme, je pri, priveľký te, te, tento rozdiel a Lisabonská zmluva žiada od nás, aby sme, aby sme zmenšili tento rozdiel. Ako projektovať politiky do budúcnosti a dostať sa z pasce účtovania, z pasce čísel, keď stále menej ľudí bude zainteresovaných ale pritom rozpočet bude problematický, pretože situácia sa zmenila. A túto zlu situáciu nemôžeme šíriť ďalej aj na nových členov. Ďalšia dôležitá vec je, že by sme mali oveľa viac podporovať cezhraničnú spoluprácu, aj o tomto sa hovorí v správe, ale mali by sme naozaj venovať ešte viac úsilia tejto veci a tento cieľ by mal byť trošku posunutý vyššie v prioritách, lebo toto je naozaj európska politika už svojou povahou. Podľa verejnej mienky to ukazuje, že Európska únia je nečinná pri politike súdržnosti, a regionálna spolupráca nefunguje tak, ako by mala, hoci v praxi je tu potreba riešení. A mali by sme naozaj vložiť všetky úsilia a všetky prostriedky. Súhlasím s Kostasom, že by sme nemali prechádzať zo 7-ročného obdobia na iné. 7-ročné plánovacie obdobie je dobré. E, logikou je demokratickou logikou je, že parlament aj komisia sa volia na 5-ročné obdobie a samozrejme, že chcú dosiahnuť záverečný alebo konečný účinok svojej politiky ešte vo svojom volebnom období, ale politika by mala odrážať realitu v skutočnosti a neviem ako by 5-ročné plánovacie obdobie splnilo takýto dlhodobý horizont. Možno je riešením 5 plus 5 alebo E, treba prihliadnúť, čo hospodárska kríza, ako zamýšľala karty, ako budeme riešiť situáciu po roku 2013, ako sa prispôsobíme. Musíme plánovať dlhodobejšie a prejsť zo 7-ročného plánovacieho obdobia na 10-ročné, teda 5 plus 5, nemusí byť až také dobré, e, dobrý nápad, pretože sa môžu udiať nečakané veci, ako už sme videli pri hospodárskej kríze. Takže Treba zohľadniť novú situáciu, do ktorej sa hospodárstvo vyvíja, novú situáciu v regiónoch, ktoré sú postihnuté závažne hospodárskou krízou. Takže ja by som osobne podporil 7-ročné plánovacie obdobie. To je podľa mňa to najlepšie, najsprávnejšie. Teraz k sankciám za vládnu politiku v súvislosti s fondmi, keď ide o nezrovnalosti o nesprávne vynaloženie fondov. Vieme, ako to bolo naprogramované. Vieme, že regióny by mali dostať finančné prostriedky a keď cúvnú regióny, keď nesprávne manažujú peniaze, riadia, tak potom treba s tým niečo robiť. A nerobíme dostatočne v tejto veci nie je to priateľné. Mali by sme sa zhodnúť v tejto veci. Ďakujem za slovo. A ja ďakujem, hovorí pani Hübner. Markus má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Niekoľko poznámok. Tak eh, myslím si, že tých, eh, čo sa týka 90%, to sa, na tom sa určite môžeme zhodnúť. Mnohí, aby som sa chcel vyjadriť k bode 5, eh, konkrétne k stratégii 2020, pretože to sú niektoré, štruktúry, niektoré veci, ktoré sa týkajú rozvoja. Jasne, že potrebujeme infraštruktúrne projekty v rámci koheznej politiky. To považujem za akože skutočne v poriadku. Ďalej, čo sa týka dĺžky rozpočtového obdobia. Ja si myslím, že možno by sme si možno, že kriticky položiť otázku, že v podstate, že či my e, neprinášame tým návrhom 7 rokov niečo zlé a či práve 5 plus 5 nie je pre nás šanca e, zabezpečiť lepšiu, prina, lepš, lepšiu prináležitosť alebo le, e, lepšie napasovanie, pretože keď robíme niečo také kvázi záväzné, ako pre tých prvých 5 rokov, že to bude potom záväzné na tých ďalších 5 rokov, to by možno, že bola pre nás šanca. Niečo môžeme nechať, možno ponechať otvorené, ale zároveň môžeme zároveň ako čo si uistiť. E, čiže nechcel by som, aby sme teraz nejako striktne povedali, že trváme na 7 rokov. Skúsme o tom ešte trochu porozmýšľať, teda my sami. Potom ďalšia poznámka tu teraz nechápem celkom všetkých kolegov, ktorí hovoria, že e, nesmieme nejakým spôsobom e, používať prostriedky z koznej politiky na zabezpečovanie e, paktu stability. Ale kolegovia, to sú vždy tie isté krajiny, ktoré to isté hovoria a takisto je to aj v komisii, správe komisie vždy. A my môžeme dobre povedať, že tieto krajiny, ktoré stále opakujú, že sú proti e, tieto e, kritéria stability, respektíve a ich stále porušujú, tak e, pretože naj, najčastejšie sa pre, teda vždy v týchto konkrétnych krajinách e, e, vyskytuje nedodržiavanie týchto kritérií a oni sú stále proti ním. Ale že či ich máme teda celkom zrušiť, to neviem. E, neviem, že, či to teda vyrieši túto konkrétnu problematiku. Ja nechcem nejak do detajlov ísť. e, ehm, o, o podstate tohto nástroja chcel som len poukázať na problémy e, v tomto regionálnom výbore, že ehm, alebo takto som to chcel vyjadriť, že si myslím, že treba nájsť riešenie, ktoré bude spoločné pre všetkých, teda nielen pre tieto krajiny, ktoré to neustále porušujú. Ďakujem pekne. Predsednička Joachim Celler. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, keď Markus povie 90%, ja súhlasím s 85% pani Krejlovej celkovo a celkovo som spokojný s tým, že vo svojom stanovisku um, ešte raz e, veľmi kompaktne sa venovala tejto téme koheznej politiky a akým spôsobom by sme k nej mali e, postaviť. No, ale nerobme si nejaké veľké ilúzie. My sme tuto v tomto výbore diskutovali o veciach teoreticky, formálne ale nie sme tu na to, aby sme si tu teoreticky a formálne čo si povedali navzájom, ale aby sme pripravili nejakú politiku, ktorá má nejaký praktický dopad. A si myslím, že to je najdôležitejšou, jedno z najdôležitejších politik Európskej únie je kohezná politika a tak to aj musí zostať. A od januára bude teda osobitné zasadnutie výboru, ktoré bude o tomto e, diskutovať a budeme musieť o tomto stanovisku diskutovať a mali by sme tento stanovisko dostať z, z hlavy, teda aj na nohy by som povedala, tak ako aj Markus povedal, že tieto veci musia byť praktické. Tieto štruktúralne nástroje musia byť praktické. Teraz tá otázka 5 rokov, 7 rokov, e, keď si predstavíme, že každý program treba pripraviť, potom to beží a podobne. Takže mm, o tomto sa celkom nedá veľmi experimentovať v tejto chvíli. E, ja by som chcel povedať, že keď máte rozdelené programovacie obdobie, e, to sú rôzne obdobia na rôzne druhy politiky v podstate, tak by som to povedal. A čo sa týka koheznej politiky, by som chcel povedať, že sú tu aj také tendencie, aby na jednej strane došlo k určitej renacionalizácii tejto politiky, na druhej strane, aby došlo k nejakej sektoralizácii tejto politiky a podobne. Ja by som chcel povedať, že ja som presvedčený, že by bolo dobre, keby sme mali viac tej komunitárnej spoločnej politiky, a pretože táto politika musí byť eh, koherentná, aby bola v rámci celého spoločenstva, aby to bola skutočne politika, politika súdržnosti. A potom sme to hovorili aj o stratégii 2020. No Už doteraz je to stále ešte len na diskusia, ktorú máme my tu vždy v parlamente alebo diskutujeme medzi sebou v parlamente, ale aj s komisiou, ale zatiaľ ešte nič také veľké sa nedialo, neudialo v tejto otázke, okrem toho, že sme si o tom pekne porozprávali. Čiže jednoducho vtedy, až to začne fungovať, keď už konečne to bude niekde vidieť. Ja môžem povedať, že stratégia 2020 bude úspešná len vtedy, keď naozaj si ju regióny príjmu za svoju. Ale však musí predovšetkým najprv k ním prísť, to znamená, že musíme sa pohnúť a my sme to už uviedli aj v diskusii s komisárom, že v tejto chvíli si myslím, že, alebo považujem za veľmi dôležité, aby jednotli, jednoducho musíme prelomiť tú hranicu i národných vlád. Musíme sa dostať nižšie. A vlastne aj Markus Piper hovoril o tom, že je potrebné sankcionovať tých, ktorí e, zle použili prostriedky a tieto prostriedky jednoducho budú nedostatočne dobre použité, alebo e, jednoducho ich použili podľa toho, ako si jednoducho tie jednotlivé nádoly vlády mysleli, že bude lepšie, ako, keď použijú, ako si to oni myslia. Myslím si, že tu musíme ale tejto veci potom tvrdšie pracovať alebo k tomuto pristupovať. A potom ešte ďalšia otázka. Každý E, si najprv musí upratať pred svojim vlastným, e, pred svojimi vlastnými dverami doma. Hm, to je jasné. E, ešte raz by som chcela poďakovať za toto stanovisko. Teraz nemali by sme sa nejako unahliť, ale mali by sme na tejto otázke ďalej pracovať a Mm, musíme trvať na tom, že kohezná politika je vždy najväčšou, najväčšou časťou európskej politiky. Ďakujem pekne. Um, predsednička, ďakujem pekne. Pán Kelly. Rád by som povedal kolegom, ktorí už odišli, že nemyslím si, že by je dobre obviniť predsedničku z diskriminácie a nedovoliť, že nedovolila mu hovoriť a potom tak odísť. Ak má človek len 5 minút a prihlási sa 10 rečníkov, je to rozhodnutie predsedničky, ako naložiť s týmto časom, nemá význam obviňovať ju z akékoľvek diskriminácie. Po druhé, čo sa týka časového rámca, 5 plus 5 riešenie sa mi nepáči. Buď hovorme o 5 alebo o 7-ročnom období. Môžeme hovoriť o 5 plus 3 situácii, keď sa obnovujú mandáty, takže už nejaký čas sa o tomto diskutuje, ale treba už robiť rozhodnutie. Pretože už hovorme o jadre veci. Ja osobne preferujem 7-ročné plánovacie obdobie a posledná vec, ku ktorej sa chcem vyjadriť, a Tomás to už spomenul, je otázka zjednodušenia a znižovania administratívnej záťaže. Priveľa peňazí, priveľa úsilia sa venuje procesom procedurálnym postupom a nie skutočným výsledkom. Mali by sme naozaj v období hospodárskej recesie sa sústrediť na výsledky, na to, že treba urobiť skutočnú prácu, aby sa napredovalo, aby sa zabezpečil rast, infraštruktúry sa rozvíjali. Takže zjednodušenie procedurálnych postupov je celoeurópskym záujmom a ľudia by mali niečo urobiť, aby sme naozaj dosiahli tento cieľ v praxi, aby sme boli úspešní. Ďakujem. Pekne predsednička za slovo. Pani predsednička. Oldřich Vlasák má slovo. Pani predsednička, ďakujem za slovo. Rád by som sa vyjadril, že táto správa podľa mňa vhodne doplňa prístup výboru REGI k budúcnosti politiky súdržnosti a som veľmi rád, že táto správa bola vypracovaná z 96% s touto správou. Súhlasím, oceňujem jej prácu. Rád by som zdôraznil silnejšiu koordináciu jednotlivých projektov Určite hovoríme o projektoch, ktoré sú financované z rozličných fondov, hovoríme o nadväznosti jednotlivých projektov. Myslím si, že je veľmi dôležité i to, a potvrdzuje sa tu to, čo povedal pán Kelly, že zdôrazníme prístup dôrazu na výsledok výsledok a dopad týchto jednotlivých projektov. Potrebujeme, aby tieto peniaze boli vynaložené naozaj efektívne. Potvrdzujem, že flexibilita je mimoriadne dôležitá, pretože e, za rozpočtované, plánované obdobie sa podmienky naozaj môžu zmeniť a musíme byť flexibilní. Na druhej strane, myslím si, že nie je potrebné vzhľadom k situácii v EÚ navyšovať prostriedky v tomto fonde. Musíme finančné prostriedky sústrediť na opatrenia pre rast a štart, na štartovanie ekonomiky. Rád by som povedal aj to, že mi v tejto správe chýba zdôraznenie partnerského prístupu a teraz nemám na mysli partnerstvo medzi regiónmi a štátom, to zdôraznené je, ale mám na mysli pohľad jednotlivých eh, vedení miest a obcí, rádnic Treba zdôrazniť, aby sme diskutovali aj s tou najnižšou úrovňou verejnej správy o týchto záležitostiach. Tým sa zvýši efektívnosť vložených prostriedkov. A posledná pripomienka. Myslím si, že v článku 18 sa zdôrazňuje, že zvýšenie prostriedkov by pomohlo lepšie propagovať predmetnú spoluprácu. Musím povedať, že s týmto nesúhlasím. Projekty, ktoré sú financované z Európskeho sociálneho fondu, tzv. MEC projekty, a hovorím s tým, že viem, čo sa deje v praxi, sa vynakladajú na rozličné inzeráty v novinách, ktoré stoja veľa peňazí a ja si myslím, že takéto peniaze treba radšej použiť na konkrétne opatrenia. To znamená, treba e, skontrolovať, kam idú prostriedky na tzv. propagáciu. Ďakujem za slovo. Ďakujeme, Oldži. Oldřich Josif Matula sa hlási o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Srdečne gratulujem pani Krélovej. Áno, všetci e, sú e, na 90% aj na viac spokojní s jej prácou. Už tu toho bolo veľa povedaného. Ja by som e, však e, rád povedal ešte niekoľko slov a síce k e, územnému paktu, o ktorom hovoríme v rámci koháznej politiky. Toto nebude znamenať odkrytie nejakých nových slabých stránok Začnem tým, že konštatujem, že kohezná politika je jednou z najdôležitejších politik Európskej únie a jednou z najúspešnejších a mali by sme sa postarať o to, aby tento úspech aj naďalej pretrvával. Keď sme hovorili o subsidiarite, respektíve o úlohe všetkých zúčastnených v tomto procese, mám na mysli aj e, rovnováhu medzi e, veľkými mestami, mestami a vidieckými oblastiami. Samozrejme, že veľké mestá by mali zohrávať dôležitú úlohu, pretože oni sú motorom ekonomického rastu. Keď e, však hovoríme o ostatných 84 eh, regiónoch, čiže o ďalších 155 eh, miliónoch obyvateľov Európskej únie. Potom musíme mať na zreteli, aby tá rovnováha nebola narušená, pretože jej narušenie by znevýhodnilo vidiecké oblasti. Tu by sme mali nájsť rovnováhu a najlepšie riešenie nájdeme tak, ak sa nenaruší makrorovnováha medzi veľkými mestami, menšími mestami a vidieckými oblastiami. Pán Deutsch mal pravdu. Hovoríme tu o, sankciách, o mechanizmoch, potrestania a o sankciách, e, avšak musíme ponúknuť zjednodušenie celého procesu, zjednodušenie v celej kohéznej politike. A to preto, aby e, sme nenarušili rovnováhu koheznej politiky ako takej, ako som už povedal pred chvíľou. A v neposlednom rade tiež súhlasím s návrhom pána Dojča v súvislosti s e, tými finančnými prostriedkami, ktoré zostanú e, k dispozícii, ktoré sa zvýšia a potom sa majú ďalej prerozdeliť. Som za to, aby e, sme pravidlo M plus 2 a M plus 3 na určité obdobie si ešte ponechali, pretože musím mať na zreteli, že možno aj iné štáty pristúpia do Európskej únie. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Slovo má Monika Smolková. za slovo, vážená pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať za skvelú prácu svojej kolegyni Konstancii. A ak by som chcela to stanovisko zhrnúť do jedného bodu, určite by to bolo, ak chceme plniť stratégiu 2020, určite musíme akceptovať body one až nineteen tohto stanoviska. Pripúšťam, že môžeme doplniť ešte niektoré body a vylepšiť, ale myslím si, že žiaden bod tam nie je zbytočný. Zvlášť by som chcela dať taký apel, dôraz, dôraz na bod číslo 10, a to je, že úspešná politika súdržnosti vyžaduje zodpovedajúce finančné prostriedky, ktoré v žiadnom prípade nesmú klesnúť ako je v súčasnom programovacom období. Pred chvíľou pán komisár hovoril, že krátenie rozpočtu by malo proporčný dopad na všetky krajiny. Ale je rozdiel, či budeme kratiť finančné dotačné prostriedky krajine, respektíve regiónom, ktorej krajine je minimálna mzda 1600 eur, alebo budeme kratiť dotačné prostriedky krajine, kde <clears throat> minimálna mzda je 123 eur. Pretože aj také krajiny máme. Sme v súčasnosti v procese schvaľovania rozpočtu. Komisia s e, Európskym parlamentom sa vzácne zhodli, ale problém je v rade. Z rozpočtu sa stal nástroj politiky. Preto je dobré, že taký apel aj cez také stanoviská dávame aby jednotlivé členské štáty si uvedomili, že keď nebude dostatok finančných prostriedkov, postihne to zvlášť najchudobnejšie krajiny. A čo sa týka časového rámca, aj v súvislosti so stratégiou 2020, moje osobné presvedčenie je, že sedemročné obdobie je to najlepšie. Ďakujem pekne. Thank you, Silvio Koni. Uh, Sophie, I, am using your, name um, not properly. i am saying Sylvie all the time, but I think Sophie. Ja som povedala Sylvia, Silvia, som si myslela, že, Sophie, že Sylvia, a teraz neviem, či som so, Silvia, či, som si myslela, že, som Sof, že ste Sophie a pred, pani poslankyňa hovorí, že som bola aj Sophie, aj Sylvia. E, chcela by som poďakovať za túto prácu spravodajkyni tak by som chcela čo sa týka programácieho obdobia, by som chcela povedať, e, mm, sa pripojiť k Mareku svoji Píperovi, aj to, čo pána Franca, pri tom myšlienka 5 plus 5 sa mi vidí adekvátna, pretože e, v podstate zabezpečuje aj konzistentnosť e, politických eh, postupov Európskej komisie aj Európskeho parlamentu. Avšak, ak by bolo možné teda do toho eh, potom zaviesť eh, zmeny počas takého dlhého programovacieho obdobia, tak jednoducho trošku to vždy doľaďovať, pretože napríklad súčasné programovacie obdobie 2007 až 2013 je postavené na nariadenie z roku 2005, ale situácia v roku 2005 bola úplne iná ako je dnes. Takže keď tento program bol predkladaný a schvalovaný, tak e, Takže dnes máme úplne inú situáciu. Dnes e, máme vlastne situáciu krízy a vlastne robíme aj tú strednodobú revíziu. A keď sa pozrieme na regionálnu politiku a koheznú politiku, jednoducho musíme byť schopní prispôsobovať ju tomu, ako sa vyvíja ekonomická situácia. Preto ja by som bola skôr za tých 5 plus 5 e, s tým, že by bola možnosť potom zmeniť nariadenie podľa potreby. Oui, euh, merci, madame la présidente Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som taktiež chcel poďakovať kolegyni za veľmi dobrú prácu. Ešte stručnú poznámku. Táto správa by mohla byť príležitosťou um, lepšie, pre lepšie uplatňovanie niektorých politík. Lisabonská zmluva takisto hovorí, že je treba podporovať eh, územnú súdržnosť, solidaritu, Avšak jednoducho tu je situácia, kde jednotlivé regióny si konkurujú z hľadiska toho, aby dostali peniaze z jednotlivých fondov, tak e, by tu mala byť skôr spolupráca a nie konkurencia medzi týmito e, regiónmi. Čiže treba lepšie zadefinovať e, tieto politiky aj, aj zadefinovať lepšie termín teritoriálnej kohezie, teda územnej súdržnosti. Možno keby sa to lepšie zadefinovalo, tak možno by potom pomohlo tej e, rôznej interpretácii, ktorá momentálne prevláda, e, pretože nakoniec tá kohezia vlastne vedie skôr ku konkurencii a treba objasniť, aký je medzi nimi vzťah. Predsedajúca, ďakujem pekne. My sme teda týmto ukončili zoznam rečníkov. Elizabeth, ešte ty si chcela? Nech sa ti páči. Äh, äh, Nielen, že som E, že by som nebola chcela, ale e, bolo mi prikyvnuté hlavou, že e, som bola zapísaná na zoznam tých, ktorí sa hlásili a to už pred znakným časom. Dva body by som rada vyzdvihla, pretože som zažila niekoľko diskusí vo výbore SURE Mám taký dojem, že oba výbory žijú v tom svojom vlastnom svete a jediná možnosť, kde by sa dalo vyriešiť, e, dali vyriešiť problémy, je zasadnutie celej e, politickej skupiny. Ale zdá sa mi, že e, čo sa týka politických skupín, dvoch najväčších, tam sú názorové rozdiely, čo sa týka obdobia a nedostaneme sa ďalej, kým túto záležitosť nevyriešime. Eh, jasne som v eh, výbore Sure povedala, že si neviem predstaviť, že by tento parlament väčšinou eh, schválil a hlasoval len za 5 rokov. Všetci predsa doma vidíme, čo by to znamenalo. Na druhej strane však v tomto parlamente je už dlho vôľa, aby sa rozpočtové obdobia legislatívne združili a v rámci prípravy ostatného obdobia takmer sme sa dopracovali k väčšine, čiže sú tu veľmi tesné väčšiny v parlamente v týchto otázkach, takže musíme nájsť riešenie. Považujem za absurdné riešenie, kde sa hovorili, že dve tretiny by sa rozpočtovali na 7 a jedna tretina len na 5 rokov. To nebude fungovať. Musíme tieto dve situácie v parlamente nejako zjednotiť a dopracovať sa k jednému riešeniu. Vo výbore e, SURE e, sa síce e, konštatovalo, že netreba žiadne paralelné zasadnutie, lebo tam sa to vyrieši ale Myslím si, eh, že čo sa týka eh, väčšiny v parlamente je iná ako v výbore eh, SURE, takže ešte raz by som sa chcela prihovoriť za to, aby sme hľadali riešenie tohto problému. Rovnakú záležitosť vidíme aj v oblasti rozdelenia kohéznej politiky. Tu sme úplne jasne povedali a máme za týmto účelom k dispozícii aj novembrovú, respektíve oktobrovú, oktobrovú, oktobrovú uznesenie, kde sa jasne konštatuje, že kohezná politika má zostať ako samostatná politika a len v tom prípade je zabezpečené e, splnenie cieľov stratégie EU 2020. Ale vo výbore SURE sa s veľkou väčšinou diskutuje o jej rozštípení, o jej rozdelení na štyri časti. A to považujem za absurdné. Avšak nemôžeme tieto diskusie paralelne ďalej viesť. Musíme sa postarať relatívne rýchlo o to, aby sa naše názory niekde stretli, pretože smerom navonok e, to spôsobuje zmetok, keď e, vidíme teda že sa nedostávame nejako vpred a čas nám beží, takže sa skutočne prihováram o to, Konstance, aby tieto body e, boli e, riešené v rámci kompromisnej pozície, pretože ty máš väčšinu v e, tomto výbore, takže treba to zjednotiť a keď sa všetkým ujasní, že takto to ďalej nejde, e, tak to možno bude ľahšie. Určité veci jednoducho nejdu a musí byť za tým jasné stanovisko výboru. A po druhé chcem poprosiť e, o to, aby e, sme sa pokúsili zabezpečiť diskusiu, aj keď to budú možno len dve delegácie výborov, výborov ale aby sa teda tieto dva body prediskutovali, pretože ak nie, tak budeme robiť len paralelne a mm, dopracovať nedopracujeme sa len a len k problémom. Ďakujeme, Konstanc, a teraz máte zase slovo. Eh. Ďakujem pekne. Ďakujem aj eh, za mnohé vaše námety. Pokúsim sa v niektorých eh, bodoch sama predložiť pozmeňovacie návrhy. Tiež mm, nevidím, že by tam boli nejaké veľké kontroverzné body, ale Jedno by som chcela ujasniť, čo sa týka tých lehôd, tej lehoty. Uvádzam vo svojom návrhu, že 7 rokov je dobre, osvedčilo sa, ale e, navrhujeme tiež, či by nebolo možné porozmýšľať na 2 x 5 rokmi. Takže môžeme tam ešte presnejšie teda ujasniť, že kratšia lehota vôbec nie je prípustná ani predstaviteľná. Ale pani Ešrede, dávam za pravdu, viem, že v našej politickej skupine samotné, ak by sme hlasovali, tak neviem, ako by to dopadlo, asi pol na pol a diskusiu a návrh, aby e, sa to spoločne diskutovalo, považujem za veľmi zaujímavý, pretože aj z aspektu štátu, demokracie. Mám e, trošku obavy, či by sme boli úspešní, ak e, budeme viesť volebnú, volebnú kampaň, e, tak si myslím, že Mm, v, našom, v našich systémoch nie sú e, teda nejaké veľké, veľká voličská účasť a ak by sme ale z tohto urobili hlavnú tému volebnej kampane, potom skutočne neviem, čo by z toho v rámci volebnej kampane vzýšlo. Neviem, či by európsky integračný proces tým skôr neutrpel, ak by sme tieto otázky takto rozoberali. Takže aj e, mimochodom z tohto dôvodu som za to, čo navrhujete ešte medzi e, týmito volebnými obdobiami, kedy naozaj sa netreba venovať len volebnému boju, ale skutočnej práci. Som za tých 7 rokov, aby, bol dosť čas, aby bolo dosť času na prácu. Možno je to menšinový názor, ale ide o demokratizáciu strednodobého finančného plánovania, takže z tohto pohľadu by sme aj tieto aspekty mali diskutovať, ale takéto niečo sa samozrejme nedá napísať do takéhoto stanoviska. To je proces vytvárania verejnej mienky. Možno by sme to mohli spolu s e, výborom Sure e, si naplánovať. S pánom Garigom e, budeme prezentovať materiál. Áno, mám teda záujem na tom, aby on vo svojej správe mal už určité prvky z mojej Samozrejme, bude e, celý materiál musieť byť odhlasovaný, ale aby to nešlo len ako jedno zo stanovísk, ale aby to už bolo vlastne súčasťou jeho správy a uvidíme, do akej miery budem úspešná zatiaľ naozaj. Neviem. Čo sa týka otázky trestov v stanovisku e, spomínam len e, tému kohezná politika ako nástroj trestu, ak nie je e, dodržiavaný pakt stability. Pre mňa bolo úplne nesporné, že ak dôjde k zneužívaniu finančných prostriedkov z koheznej politiky, že to bude trestané, pretože zneužitie je zneužitie, podvod je podvod, nech sa na to pozeráte akokoľvek. Takže Naozaj sú to rôzne veci a myslím si, že by som ešte v niektorých bodoch mohla, teda niekde mohla uviesť ešte vetu, že všetky regióny musia byť zúčastnené, že tie naj eh, eh, mm, regióny eh, E, by mali byť najviac podporované a regióny, ktoré vypadnú z oboch e, kategórií, musia byť nejako inak riešené, že potrebujeme pre ne nejakú inú kategóriu dnešná prezentácia zo strany pána komisára Hána teda jednoznačne ma nepresvedčil, či už naozaj existuje nové prechodné nejaké riešenie alebo e, cieľ na e, riešenie tejto problematiky. Ja neviem, či by sme to mali teraz už dať do nášho stanoviska, alebo nemožno je ešte trochu zavčasu. Každopádne s napätím očakávam ďalšie pozmeňovacie návrhy a potom uvidíme, ako to môžeme naformulovať. V tomto smere teda čakám vaše návrhy a už teraz sa teším na našu dobrú spoluprácu. Ďakujem. Much, Ďakujeme, Konstanz. Jediné rozhodnutie, ktoré teraz treba dnes prijať, je termín pre predloženie pozmeňujúcich návrhov, čo sa týka správy ako takej, do 6 do 6. večer 16. decembra. Prosím, predkladajte pozmeňujúce návrhy, pretože hlasujeme v januári. Konstanca, ešte raz. Pani predsednička, ja by som eh, bola rada, ak by to bolo trochu skôr. Kolegovia predsa vedia, čo chcú, môžu to napísať za 3 dni, to snáď nebude problém. Treba si uvedomiť, že to treba aj spracovať a obávam sa, že pán Deutsch mi to pošle po maďarsky a po maďarsky neviem, takže musíme počkať na preklad niektorých návrhov a koncom januára predsa musíme e, rozhodnúť, ak to teda chceme ešte, e, ak to chceme dať čo najskôr do stanoviska, potom by sme mali 14. E, do 18. hodiny, čiže 14. do 18. to by mi bolo veľmi napomocné. Ďakujem. To znamená potom útorok, ale potom, no už kolegovia, je tu návrh kompanii Konstanc, Krell chce mať viac času na to, aby mohla spracovať hodnotné návrhy. Ja chápem to 14. decembra. Um, čo je čo? Útorok? Útorok, hovorí predsednička. Je to OK? Tuesday. Tuesday. Čiže u, do 6. do 18. v útorok, dobre? dobre je o tom rozhodnuté, tak môžeme teraz prejsť bodu 4 našho programu. Uh, Všetci odborníci už sú tu a chcela by som povedať, že ešte predchádzajúci výbor pre regionálny rozvoj pozval, aby nám prišli predstaviť uh, štúdiu o štúdiu na tému vzájomné vzťahy medzi štruktúralnými fondmi a poskytovaním súdu všeobecného záujmu a všeobecného hospodárskeho záujmu, tak dám slovo pánovi e, Floriovi hneď. Ďakujem, pani predsednička. Je pre mňa cťou, že môžem odprezentovať túto štúdiu. Názov tejto štúdie je možné interpretovať dvoma spôsobmi. Buď ako uistenie že existuje vzťah medzi štrukturálnymi fondmi a službami všeobecného hospodárskeho záujmu a ako potenciál pre cezhraničné poskytovanie tejto, týchto služieb, ale s otáznikom. Otáznik je tam preto, lebo na európskej úrovni tento vzájomný vzťah už je dobre etablovaný. Pokúsime sa predložiť vám závery a odporúčania. Túto štúdiu pripravil medzinárodný tím vrátanie katedry hospodárstva podnikania a štatistiky na Milanskej univerzite. CIRIEC, to je medzinárodná inštitúcia v Liež, CSIL, Centrum pre priemyselné štúdie v Miláne a PPMI, Inštitút verejnej mienky a manažmentu vo Vilniuse. Rád by som spomenul, že toto stretnutie navštívili niektorí z spoluautorov Barbara Sack, Silvia Vinetti, Oxil a ja osobne sa teším príležitosti povedať, že sme naozaj pracovali v súčinnosti vynikajúco, e, reagovali aj verejní úradníci, na oddelení štrukturálnej a koheznej politiky Ivana Kacerová a Ester Kramer. Aký je obsah tejto správy? Sú tu dva aspekty, ktoré je hodné zmieniť. Prvý, ponúka sa podrobná a kritická analýza rozpravy o službách všeobecného záujmu. Rozhodli sme sa v istom bode použiť tento formát, to, tento výraz služby všeobecného záujmu v zátvorke hospodárskeho záujmu. A teraz tento výraz používame spolu s výrazom v zátvorke. Osobne by som chcel povedať, že hranica medzi tým, čo je služba všeobecného záujmu a čo je služba všeobecného hospodárskeho záujmu, je často zbytočná, ne, nedá sa vytýčiť, je to nejasná hranica. Takže budem stále používať výraz služby všeobecného záujmu. Predpokladajme, že to je širšia kategória ako služby všeobecného hospodárskeho záujmu. Obsahom výrazu služby všeobecného záujmu vo svojej relevancii k regionálnej politike je čosi, čo sa dá vnímať rozličnými spôsobmi. Jedným spôsobom je analyzovanie univerzálneho prístupu k týmto službám. Je to sociálny, územný a ekonomický prístup alebo dostupnosť týchto služieb. Ďalší aspekt je kvalita týchto služieb a tretím aspektom je ochrana spotrebiteľov, respektíve užívateľov istom zmysle rozličné politiky EÚ pracujú v súčinnosti na tomto koncepte. Na nasledujúcej priesvitke sú príklady štúdie, ktorú vypracovalo CEEP. Sú to vlastne definovanie, definovania týchto služieb verejného záujmu. Vidíte, že koncepcia je široká. Sú tu zahrnuté sieťové služby, služby verejnej správy, vzdelávanie, zdravotnícke a sociálne služby, šport, voľný čas, sociokultúrne služby a iné. Naša štúdia má dva rozmery. Prvý rozmer je makrodimenzia, druhý rozmer je mikrodimenzia. Treba zabezpečiť, že keď otvoríte túto správu, ktorá je dosť rozsiahla a nie som si istý, či ju budete čítať od A po Z, ale aby bolo isté, že keď sa niekto pozrie do tejto správy, Pozrime sa na stranu 114 a ja to teraz roz, rozvediem, aby každý, kto túto správu bude čítať, túto, tento poznatok vedel. Existuje 27 projektov, ktoré sú podporované zo štrukturálnych fondov. Každá krajina má svoj projekt, ktorý je financovaný zo štrukturálneho fondu a tento projekt je možné rozanalizovať a zistiť, ako sa míňajú peniaze zo štrukturálneho fondu v oblasti verejných služieb. V tejto správe uvádzame rozličné prístupy, veľké aj malé projekty. Ako príklad jedného z týchto 27 projektov spomeniem projekt, ktorý súvisí s cezhraničnou spoluprácou, ktorá je spomínaná v názve tejto správy. Vždy, keď sa hovorí o cezhraničnej spolupráci, Človek si predstaví niečo veľké, zásadné, ako napríklad železnica alebo plynové potrubie, plynovod. Ale keď sa zoznamíme s projektmi, ktoré sú na strane 147 tejto správy, na, nájdeme tam baltský projekt v oblasti elektronického zdravotníctva. Je to sieť nemocníc v Estonsku, Litve, Švédsku, Norsku ktoré si medzi sebou vymieňajú informácie v oblasti radiológie a ultrazvukových snímok. Na ďalšej strane tejto správy 143 vidíme dva pilotné projekty, v ktorých eh, dánske Vilňuské a talinské nemocnice si elektronicky vymieňajú informácie o analýze radiologických snímkov, rentgenových snímkov, aby vyriešili problém s nedostatkom kapacít v nemocnici Funen v Dánsku a aby využili lekárov, ktorí pracujú v Estonsku a Litve, využili ich erudíciu, ich kapacity. Toto je dokonalý príklad, že aj v malej mierke je možné dosiahnuť cezhraničnou spoluprácou veľa. A patrí to do domény štrukturálnych fondov. Prejdeme teraz na všeobecnejší pohľad, na makropohľad na túto tematiku. Dovolte mi začať čím si, čo je pre vás iste niečím, čo vychádza zo zdravého rozumu, ale čo napriek tomu treba zdôrazniť. Je to fakt, že služby všeobecného záujmu sú súčasťou, a to neodmysliteľnou, európskeho modelu spoločnosti. Európsky model spoločnosti vychádza z toho, že občania majú prístup bez ohľadu na to, aký majú príjem a bez ohľadu na to, kde bývajú, prístup, právo na prístup k dobrým službám všeobecného záujmu. Existuje celoevropská rozprava, zelená kniha, biela kniha o službách všeobecného záujmu a napriek tejto rozprave je šokujúce zistiť, aká obmedzená je integrácia, pretože na jednej strane tu máme rozpravu o službách všeobecného záujmu na celoeurópskej úrovni a na druhej strane tu máme rozpravu o regionálnej politike. A tieto dve nie sú prepojené. Je to šokujúce, pretože mnoho investičných projektov, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov, musia nutne súvisieť so službami všeobecného záujmu. A teda väčšinou ľudia, ktorí pracujú na generálnom riaditeľstve Regio, sa stretávajú so službami všeobecného záujmu, ale pristupujú k ním úplne odlišne v istom zmysle. Pristupujú k ním z perspektívy človeka, ktorý pracuje na generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh. Tieto Dva myšlienkové prúdy európskej politiky, na jednej strane integrácia trhov a na druhej strane politika podporovania regionálneho rozvoja, nepracujú v súčinnosti, nie sú integrované, nie sú prepojené. A v tejto štúdii navrhujeme, že by sa prepojiť mali, pretože ešte stále existujú veľké až priepastné rozdiely pri poskytovaní služieb všeobecného záujmu v Európe. Je to najmä, viditeľné najmä v nových členských štátoch EÚ, ktoré nedávno vstúpili, ale nie vo všetkých. Porovnajme si úroveň poskytovania služieb všeobecného záujmu v zdravotníctve, vzdelávaní, obnoviteľných energiách, a ďalších oblastiach medzi severskými krajinami a južnými regiónmi Európy, dokonca aj takými regiónmi, ktoré sú v starej 15. Rozdiely sú jednoducho dramatické. Tieto rozdiely sú jasne výzvou pre možnosť integrovať naše myšlienkové prúdy, ktoré som spomínal. Uveďme si príklad telekomunikácií. Jedným z projektov, ktorý sme analyzovali, je projekt financovania širokopásmového digitálneho komunikovania v horských oblastiach, napríklad v Grécku. Ak človek naozaj chce územnú spoluprácu bez toho, že by presúval ľudí. Rozumná alternatíva je presúvať informácie a nie ľudí, ale informácie sa musia presúvať vysokou rýchlosťou. Ak sa majú presúvať vysokou rýchlosťou, potrebujeme širokopásmové prepojenia, dokonca aj tam, kde trh nie je schopný takúto infraštruktúru poskytnúť na základe krátkodobej ziskovosti alebo preto, že to krátkodobá ziskovosť vylúčuje. Hoci sú e, komerčné pohľady tiež zaujímavé, je zaujímavé zistiť, že rozdiely medzi telekomunikačnými poskytovateľmi služieb nie sú až také markantné medzi starou 15 EÚ a nedávno prijatými členskými štátmi EÚ, ale rozdiely sú aj v rámci rozličných regiónov starej EÚ 15. -ky. E, environmentálne služby sú ďalšou kategóriou služieb všeobecného záujmu, kde sú rozdiely priepastné. Je to spracovávanie odpadu a nakladanie s odpadovými vodami. Trvalo udržateľná energetika je ďalším príkladom. Je zaujímavé, aké vzdialené od seba, a komisár dnes ráno to tiež spomenul, aké vzdialené sú od seba ciele stratégie EÚ do roku 2020. Jeden z týchto cieľov napríklad súvisí s trvalou udržateľnou energetikou. Aké slabé sú vzťahy medzi programovaním na regionálnej úrovni a európskou perspektívou pri dosahovaní cieľov stratégie EÚ do roku 2020. Nebol by som prekvapený, keby za nasledujúcich 10 rokov sa nám stále nepodarilo zviazať tieto dva myšlienkové prúdy politik, pretože to také, čo si sa stalo pri vývoji a výskume, nedostali sme tie výsledky, ktoré sme dúfali, že dostaneme. Regulátorské, regulačné politiky na jednej strane na trhu s energetikou a na druhej strane štrukturálne fondy bez jasnej koordinácie nedosiahnu ambície, ambiciozne ciele stratégie Európa 2020. Teraz vidíme na diapozitíve mapu. Pravdepodobne nie je dosť čitateľná. Farby sa nezobrazili správne, ale na papierovej verzii správy sú farby zobrazené prehľadnejšie. Or, or you can uh, find uh, in the you have uh, you have a printout. Je to strana 9 papierovej verzii. Je to spôsob, ako prehľadne zobraziť rozličné poskytovanie služieb všeobecného záujmu v Európe. Je to istý súhrn, súhrn, sumár toho, čo som spomenul. Ide o sociálnu infraštruktúru a energetiku. Vidíme zelené, žlté, oranžové a červené oblasti, kde červené a oranžové oblasti sú príznakom alarmujúcej situácie, sú blikajúcou kontrolkou. V papierovej verzii e, nájdeme správne farby aj na ďalšej strane, na ďalšej mape, ktorá sa sústreďuje na životné prostredie a energetiku. A na tejto strane nájdete aj podrobnejšie informácie. Čo povedať k tomu, ako sú služby verejného záujmu podporované štrukturálnymi fondmi? Tu vidíme pokus zosumarizovať e, dva prúdy informácií. Jeden prúd sa týka štrukturálnych fondov a druhý prúd sa týka toho, aké potreby vznikajú, aký dopyt je po službách všeobecného záujmu na národnej a regionálnej úrovni v Európe. Tu vidíme percent to pridelovania prostriedkov z Európskeho rozvojového fondu v jednotlivých krajinách. Vidíme tam predchádzajúce programovacie obdobie a súčasné programovacie obdobie. V priemere 60 až 70 prostriedkov štrukturálnych fondov sú pridelované na služby všeobecného zájmu v nových členských štátoch a toto percento je oveľa nižšie v niektorých starých členských štátoch EÚ. Sú tu obrovské a zaujímavé rozdiely. Napríklad vidíme, že Francúzsko míňa časť prostriedkov z týchto štrukturálnych fondov, ktoré Francúzsko dostáva, oveľa viac na služby všeobecného záujmu, než, na, než sa tak deje v Británii. V nasledujúcich diapozitívoch vidíme distribúciu, zobrazenú distribúciu týchto pridelených prostriedkov po sektoroch. Je jasné, že v niektorých krajinách sa rozhodli strategicky dať prednosť konkrétnym prioritám. prijali rozhodnutie dosiahnuť výsledky tak, aby prostriedky zo štrukturálnych fondov sa nerozplynuli do príliš veľkého počtu služieb verejného záujmu, ale vybrali si isté konkrétne sektory, rezorty, konkrétne služby, napríklad telekomunikácie, napríklad sociálnu infraštruktúru, napríklad životné prostredie alebo energetiku. Zobrazené slobčeky sú v miliónoch eur. Zaujímavé by bolo prečítať si podrobnejšie správu, koľko eur na hlavu sa prideluje v jednotlivých štátoch EÚ. Z toho sa tiež dajú vyčítať priority členských štátov. Napríklad doprava celkom jasne absorbuje veľkú časť prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Časť fondov plinie priamo do cezhraničnej spolupráce v týchto piatich veľkých e, kategóriách štrukturálnych fondov. Ako vidíte na diapozitíve, v súčasnom programovacom období badáme vzostup využitia štrukturálnych fondov na cezhraničnú spoluprácu je jasné z týchto nahromadených dôkazov, že potreby, že dopyt existuje a že štruktúralne fondy sa pokúšajú vysporiadať sa s týmito potrebami a s týmto dopytom. Otázka je, aké úspešné, úspešné sú štrukturálne fondy pri e, preklenovaní týchto priepasných rozdielov. Mám pre vás dobrú správu ktorá je zobrazená na tomto grafe. Na tomto grafe horizontálna os zobrazuje prostriedky vynaložené zo štrukturálnych fondov na 100 obyvateľov a na zvislej osi je poskytovanie služieb všeobecného záujmu na regionálnej úrovni. Čo hovorí tento graf? Hovorí, že štrukturálne fondy, ktoré majú svoje e, národné špecifika, plnia potreby obyvateľstva. Čo sa vám možno bude zdať ako banálna vec alebo ako neprekvapujúci výsledok, ale je to niečo, čo nás môže uistiť o správnej ceste. Význam tohto grafu hovorí, aj keď odhľadneme od národných špecifik a rozdielov, že väčšina finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov podporuje také služby všeobecného záujmu, ktoré si žela obyvateľstvo a ktoré obyvateľstvo potrebuje. Nehovorím o jednotlivých projektoch a o tom, či sú dobré alebo kvalitné. Nehovorí tento graf nič o tom, či jednotlivé krajiny vynakladajú prostriedky náležitým spôsobom. Hovorí to len toľko z európskej perspektívy. Negatívna korelácia medzi tým, ako sa pridelujú prostriedky zo štrukturálnych rozvojových fondov, je dobrou správou. Našli sme dôkazy, zhromaždili sme dôkazy tejto štúdii, ktoré podporujú silný vzťah medzi poskytovaním služieb všeobecného záujmu a úspechom politiky súdržnosti. Tento vzájomný vzťah e, je niekedy ešte silnejší, ako si tí, ktorí rozhodujú o rozličných politikách na rozličných úrovniach vládnych, vrátane EU inštitúcií, predstavovali. záverom a neskôr príde aj k odporúčaniam. Mám 7 bodov, ktoré by som vám rád predložil. Prvý. Európa je ešte stále oblasťou sveta, kde sú výrazné rozdiely medzi regiónmi, čo sa týka kvality poskytovania služieb všeobecného záujmu. Je to niečo, na čo by sme nemali zabúdať. Tieto odchýlky, odlišnosti majú svoju priestorovú dimenziu a sú oveľa väčšie v Európe než napríklad v Spojených štátoch amerických. Keď pozrieme na piatú správu o súdržnosti, ktorú nedávno vydala Európska komisia, sú tam zaujímavé mapy, na ktorých vidno, že európska dimenzia sa porovnáva s americkou dimenziou, napríklad v prístupe k službám. V Spojených štátoch sú rozdiely medzi jednotlivými občanmi veľmi veľké, preto, lebo majú rozdielnú úroveň príjmov, pretože majú odlišnú rasu a rozličné príležitosti uplatniť sa. Často a súčasný prezident administratíva Spojených štátov sa veľmi zaoberajú týmito vecami a často aj my vnímame tieto rozdiely v Spojených štátoch amerických a poukazujeme na ne. Ale čo sa týka rozdielov medzi štátmi USA, medzi jednotlivými štátmi, USA sú oveľa homogénnejšie ako Európa. To má čosi dočinenia s dôveryhodnosťou federálnych amerických inštitúcií. Ak riadite politiky, ak riadite inštitúcie na území, kde sú obrovské územné rozdiely medzi poskytovaním služieb všeobecného záujmu, máte problém. Vznikajú napätia. Investovanie do infraštruktúry v širokom slova zmysle, podpora týchto služieb, je základnou podmienkou pre preklenutie priepastných rozdielov. Druhý záver. Cezhraničná spolupráca by mala byť dôležitým pilierom vo všetkom tomto. A v súčasnosti nemáme dosť podpory pre cezhraničnú spoluprácu. Súčasná legislatíva neposkytuje dostatočnú oporu a rozliční politici, ktorí príjmajú zásadné rozhodnutia na regionálnej úrovni, nevidia, že by stálo za to spolupracovať s regiónom na opačnej strane hranice s regiónom z iného štátu. Však znamená, že v niektorých prípadoch prichádzame o peniaze daňových poplatníkov. A ide tu aj o vzťah medzi krajinami samotnými. Včera som bol na generálnom riaditeľstve Regio v súvislosti so stretnutím o projekte, ktorý sa týka hodnotenia veľkých projektov, kde som zapojený. A jeden úradník mi povedal zaujímavý príbeh o investovaní do čistenia vody v rieke, ktorá tečie blízko pri hraniciach so Srbskom. Aby bolo možné poskytovať, postupovať v súlade s environmentálnou legislatívou, bolo treba vynaložiť niekoľko miliónov eur na čistenie vôd tejto rieky. Táto rieka preteká v úseku 20 kilometrov predmetným štátom a potom vteka do Srbska a tam sú jej vody opäť znečistené. Čiže dopad na životné prostredie je zlý s výnimkou 20-kilometrového úseku, kde sú vody tejto rieky čistené. Výsledkom je nula. Keď rozmýšľame o Európe, priestorovo nesmieme rozmýšľať iba o tom, v akom súlade sme s nariadeniami a e, legislatívou. Musíme myslieť na trvalo udržateľné ciele, ktoré treba dosiahnuť so zapojením aj z krajín, ktoré susedia z EÚ, pretože niekedy v budúcnosti sa môžu rozhodnúť stať sa kandidátmi na vstup do EÚ. Tretím odporúčaním je infraštruktúra, ktorá je na začiatku tohto príbehu, nie na jeho konci. Ak sme postavili most, ale neudržiavame ho, ak sme neinštalovali dopravné značenie, alebo sme ho inštalovali zle, alebo si predstavme novú nemocnicu alebo novú školu, v ktorej štrukturálne fondy odfinancovali a dozerali len na stavbu budovy samotnej, podobne ako to bolo pri moste, iba na konštrukciu mostu, neznamená to vôbec, že európsky občania budú mať lepšie služby, ktoré by im poskytoval most, nemocnica alebo niečo iné. Kontrakt na postavenie mosta alebo nemocnice ak sám o sebe nestačí ani jeho odfinancovanie. Musíme mm, rozmýšľať inteligentnejšie, ako preklenúť rozdiely medzi nariadeniami, ktoré sú zamerané na vynaloženie finančných prostriedkov na infraštruktúru a rozmýšľať aj o ďalšej dimenzii európskej politiky, ktorou je poskytovanie dobrých, kvalitných služieb, ktorou je ochrana spotrebiteľov. Štvrtý, štvrté odporúčanie, štvrtý záver je finančná dostupnosť. Ako si spoločnosť môže dovoliť využívať tieto služby. Európske právne normy niekedy žiadajú od členských štátov, aby zrevidovali poplatky za tieto služby, niekedy so zreteľom na to zistiť, či pokrývajú náklady, niekedy so zreteľom, so zreteľom na to, aby sa zistilo, ako sa vynaklada, čerp, ako sa čerpajú fondy. Keď tieto poplatky sú dobre vyvážené, je to v poriadku, ale čo sa stane, ak e, nejaká časť spoločnosti si nemôže dovoliť platiť poplatky za tieto služby všeobecného záujmu? Existuje tu istá ilúzia, ktorú pestujeme. Zdá sa nám, že keď vybudujeme e, zdroj elektriny a zvýšime poplatky za takúto novú elektrinu, Neuvedomujeme si, že 20% alebo 15% faktúr nám ľudia jednoducho neuhradia, pretože Poplatky nie sú dobre nastavené a nie sú udržateľné v sociálnom zmysle slova. A to je preto, lebo aspekt regionálnej politiky je úplne oddelený, nezapracovaný do iných rozmerov európskej politiky. Piaté odporúčanie, tu je chyba, e, posunuté číslovanie, je to ďalšia štvorka, ale v podstate peťka, sa týka viac úrovňového riadenia. Naša štúdia zistila, že bez silného politického vodcovstva, líderstva na miestnej úrovni, európska legislatíva, vrátanie legislatívny na štrukturálne fondy, nepomôže veci. Je tu otázka súvisiaca s kvalitou riadenia, so, so správou vecí verejných, ktorá vôbec nemá nič dočinenia s Bruselom. Ide o to premyslieť si poriadne, či lokálne a regionálne vedenia nemali dostať pomoc, čo sa týka kapacít, inštitucionálnych kapacít, administratívneho, nich zručností a spôsobilosti, ktorými by sa mali vedieť vysporiadať s výzvami, ktoré pred nimi stoja. Šiestý záver. Európske politiky a štrukturálne fondy pracujú v inštitucionálnom rámci, ktorého súčasťou sú aj služby všeobecného záujmu. Neberme to doslovne ako právny a inštitucionálny rámec, berme to ako súčasť sociálneho modelu. Fakt, že jazyk, ktorý chápeme v zmysle prístupu k zdravotníctvu, k dostupnosti, dostupnosť zdravotníctva alebo dostupnosť dobrej verejnej prepravy, tieto výrazy sú z toho istého jazyka alebo sú podobné výrazy, ktoré odrážajú zásadné aspekty v celej Európe. Ide tu vždy len o preklenutie rozdielov a ich zníženie v súčasnej situácii. A napokon nič z navrhovaného by nefungovalo, bez toho, že nevezmeme, bez toho, že by sme vzali do úvahy špecifika jednotlivých regiónov, jednotlivých území. Vytvorenie širokopásmovej infraštruktúry v horách v Grécku alebo prepojenie lekárov v Estonsku s lekármi v Dánsku, to je čosi, čo musí mať v sebe zabudovaný lokálny rozmer a lokálnu kapacitu, kedy celoeurópske fondy sa vynaložia na dobré lokálne projekty na služby všeobecného záujmu pre všetkých občanov. Ďakujem za pozornosť, dámy a páni. Ďakujem pekne pánovi profesorovi Florianovi. Dala by som priestor kolegom, ktorí by chceli položiť nejakú otázku. Nech sa ti páči, Derk. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja si myslím, že to bola veľmi zaujímavá prezentácia. Určite ju považujem za dôležitú a opodstatnenú, e, pretože existujú stále nejaké nedostatky v poskytovaní služieb verejného zájmu v rámci členských štátov alebo aj medzi členskými štátmi. To nie je nejaké prekvapujúce a momentálne žijeme v časoch e, šetrenia, tak veci sa skôr budú alebo situácia sa bude skôr zhoršovať, než zlepšovať, pretože všetky členské štáty musia znižiť verejné výdavky. Takže myslím si, že takáto analýza bola dobre naorientovaná na tom, aký dopad, alebo by bola teda preorientovaná na to, aký dopad bude mať budú mať škrty. Takže chcela by som ešte raz poďakovať za túto prezentáciu e, z hľadiska regionálnych e, a miestných e, samozpráv je to určite dôležité. Myslím si, že služby miestnej samozprávy e, musia byť v dispozícii a musia ich takisto inovovať e, často, keď ide o málo prostriedkov alebo sa musia šetriť, tak hľadajú sa nové možnosti, akým spôsobom lepšie poskytovať služby. No, myslím si, že to sú veci, ktoré budeme musieť riešiť aj v súvislosti so štrukturálnymi fondami, aby sa lepšie boli lepšie ušité na mieru tým potrebám, aby sa tie prostriedky naozaj lepšie využili. A myslím si, že čo sa týka e, Lisabonskej zmluvy a týchto rôznych programov, konvergentných programov a podobne. V podstate veľmi málo z peňazí zo štrukturálnych fondov ide na, eh, na, infra, na štruktúrálne projekty eh, alebo na nejaké konvergencie regionov. Čiže neviem, či ste robili takú nejakú štúdiu o tom, aká je rovnováha medzi eh, infraštruktúrou, štruktúrálnymi fondami, či by sa nemala zmeniť trošku, alebo tá, tá, tá vyváženosť, alebo ten podiel pod projektov projektov v infraštruktúrnych štruktúrálnych eh, fondoch. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať za veľmi kvalitnú správu. A myslím si, že pre mňa, som, pre mňa je to dôležité, lebo ja som dokonca ešte aj zástupkyňou výboru EKON a pre, takisto robím aj správu, o, o, ktorá zodpovedám za smernicu o všom smernicu o službách všeobecného záujmu. Takže tieto služby sú predmetom diskusie v mnohých výboroch v našom parlamente a problém týchto služieb, ako ste aj uviedli vo svojom príspevku, je samotná definícia tohto pojmu, čo sa dotýka citlivých oblastí v jednotlivých členských štátoch tieto služby sú rôznym spôsobom organizované v jednotlivých členských štátoch, nemáme rovnaký prístup k týmto službám, sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Napríklad je dôležité zabezpečovať tie PPP projekty, to je, sú, to je oblasť, ktorá je, predstavuje veľmi citlivú otázku pre nás, pre Francúzov, je to systém riadenia e, pre vodné zdroje, to veľmi často e, delegujeme súkromným podnikom, takže to sú verejné služby, ktoré v podstate sú v rukách súkromných firiem. Zatiaľ čo v Holandsku napríklad e, by to bolo niečo absolútne nemysliteľné. Tak preto som chcela poukázať na tú komplexnosť celej problematiky. Musíme to teda analyzovať, aby sme dosiahli spoločnú ekonomiku. Chcela by som sa teraz pýtať, čo si o tomto myslíte vy osobne. Ďakujem pekne. Teraz Josip Matula má slovo. Všedinta, až vraz e, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som vám zagratulovať za túto správu, za jej odprezentovanie, za túto štúdiu. Skutočne tieto informácie sú veľkou výzvou služby vo verejnom záujme. Bude sa o nich teda ešte dlho diskutovať, aspoň teda si to myslím. A Mm, myslím si, že naozaj by sme e, mali e, väčšiu pozornosť e, venovať cezhraničnej spolupráci. Prečo to hovorím? Mal som príležitosť pôsobiť priamo v tejto oblasti, keď Rumunsko ešte nebolo členským štátom Európskej únie, ale aj po našom vstupe do EÚ sme spolupracovali s Maďarskom, s Bulharskom a tak ďalej. Aj naďalej je to dosť komplikovaná spolupráca, najmä z aspektu jej koordinácie, ktorej ste sa tiež venovali mm, v rámci vašej prezentácie. Eh, keď eh, prídem z Rumunska do Bruselu eh, autom, teda je to veľmi zriedka, musím prejsť šiestimi krajinami, prejsť ich hranice. Hranice už zmizli, ale tie hraničné budky tam ešte stále existujú a vidíme, že tie hranice boli. Takže ako vidíte, Ehm, budúcnosť, e, čo sa týka e, mobilných operátorov a jednotných tarifov v Európe. Prečo sa na to pýtam, bývam totiž blízko hraníc a často sa mi stáva, že jednoducho môj telefon zostane v roamingovom režime a ani si to často nevšimnem a telefonujem a som v inej sieti, nie v mojej domácej a stojí ma to 8 až 10 krát viac, než keby som telefonoval za národný tarif. A toto sa mi zdá byť naozaj veľmi absurdné až komické. Myslím si, že by sme mali tento problém čo najrychlejšie vyriešiť. Katrín Berder. Thank you, Madam Chairman. Uh... Chairman, um, forgive me for... Ďakujem pani predsedajúca, prepačte, že som vyšla trochu neskôr. Vy ste sa možno, že tejto otázke venovali už na začiatku, ale jedna z vecí, keď ako europoslankyňa chodím po svojom regióne, stále sa ma pýtajú na financovanie všetkých eh, zdrojov Európskej únie. A to sa týka tak sa miestnej samozprávy ako, ako koho. A povedia vždy, že dostať sa k peniazom je pre nich zlý sen a už proste jednoducho na to nemajú nervy. A ja hovorím o Británii, to nie je nejaká krajina, kde by ľudia nemali dostatočné zručnosti, čiže v nejakých krajine, kde e, nevedia dostatočne dobre identifikovať, čo potrebujú, alebo nevie to dobre vykvantifikovať, tak ako oni potom už. E, čiže ja viem, že táto správa hovorí o tom, že ako peniaze boli použité, čo sa s nimi dosiahlo, ale chcela by som sa spýtať, že či sledujete aj to, že kto nežiadal peniaze a prečo oni ani nežiada. Kelly. Uh, Chcel by som poďakovať najprv za túto prezentáciu, bola jasná, presná. Myslím si, že je tam množstvo námetov na diskusiu. Ja by som sa dotkol otázky telekomunikácií. Hovorilo sa tu o tom, že dnes by sme, dnes sa informácie pohybujú viac než ľudia. A mapa, ktorú tu sme videli na slajde, ktorá aj je na strane 78, tá nám nás, môže vyvolávať nás obavy, pretože e, tu sú e, grafy, ktoré ukazujú, aká je sociálna infraštruktúra a transportná infraštruktúra. A tu sú napríklad takmer, e, identifika- e, takmer rovnaké, čiže čo sa pozrie, keď sa pozrieme na EU12 a na z hľadiska širokopásmových sietí, ale od Francúzska, Taliansko, Španielsko, hore, tu máme, a potom Severná Európa je oveľa viac Čiže čo? Mali by sme sa snažiť to teda prijať e, alebo dostať na nejakú lepšiu úroveň, alebo by sme sa mali rozdielo, rozdeliť a pretože ako ste nepovedali, to má veľký vplyv na život občanov. Um, stále hovoríme o tom, že v rámci stratégie 2020 potrebujeme nové zručnosti pre nové e, povolania, ktoré vzniknú, či e, to bude súvisieť s tou sociálnou komunikáciou. Myslím si, že keď zlepšíme telekomunikačné siete a dopravné siete, dá sa dosiahnuť veľmi veľa z hľadiska vytvárania pracovných miest a podobne. Keď sa pozrieme na tieto grafy, tak to je to dosť, e, ma to dosť sklamuje, že miera um, telekomunikačných prepojení alebo úrovne telekomunikácií je taká nízka a mm, ak chceme byť konkurencieschopní, tak toto musíme určite riešiť veľmi naliehavo, ako to, keď porovnáme s Amerikou, za, zaostávame. E, predsednička, ďakujem pekne. Chcela by som ešte položiť otázku prípadne to je pozvánka. Ja viem, že vy tieto slova štrukturálne fondy používate, e, ale v podstate hovoríte o koheznej politike, o politike súdržnosti, čiže tá hodnota e, toho, čo, o čom vy hovoríte, že sú štrukturálne fondy, to nie sú len samotné peniaze, ale je to celá táto politika, ktorá e, je politikou a má finančný nástroj aby mohla vlastne zabezpečovať poskytovanie týchto sociálnych služieb, e, aby to mohlo byť v rámci programu toho viacúrovňového riadenia, aby sa to priblížilo občanom, aby tieto politiky e, boli aj pripravované v rámci tohto kontextu, aby aj projekty takéto boli, aby sa zabezpečovala aj cezhraničnosť uplatňovania týchto projektov. To je veľmi dôležité. Čiže Myslím si, že je dôležité, aby bolo povedané, že to nie je len o peniaze, ale že je to jasná nepridaná európska hodnota tejto politiky z hľadiska poskytovania služieb všeobecného záujmu, čo je určite jedným zo základných prvkov európskeho sociálneho modelu. Nože moja otázka na vás je, že keďže nám veľmi záleží e, na efektívnosti a účinnosti ekonom- e, politiky, politiky súdržnosti a jej nástrojov na financovanie. Viem, že sú určité prekážky, ktoré prekážky tejto účinnosti, ktoré súvisia s inými oblastiami, ako napríklad prekážkami, ktoré ešte existujú vo vnútri vnútorného trhu a nemožno dostatočne dobre využiť e, e, túto politiku súdržnosti sťažujú vlastne tú cezhraničnosť e, politiky súdržnosti, lebo sú tu tieto bariéry. Tak som sa chcela spýtať, že či ste uvažovali o týchto prekážkach a bariérach v oblasti či teda môže kolezná politika pomôcť prekonať e, tieto prekážky, ktoré tu existujú v rámci vnútorného trhu. Napríklad máme e, zdravotnícke služby, poskytovať ich cez hranicu, alebo už tu bolo povedané, že nem požiarná e, služba, ak je bližšie cez hranicu a podobne. Čiže tieto možnosti tu stále sú, ale veľké prekážky sú tu stále, ktoré súvisia práve s pravidlami pre vnútorný trh a ktoré to vlastne znemožňujú uplatňovanie kohoznej politiky v týchto otázkach. Takže čo som sa chcela spýtať, že čo si myslíte. Potom ďalšia otázka sa týka kvality týchto služieb, pretože jasné, že vo všetkom je technologický vývoj, a spôsob, ako môžeme tieto služby poskytovať, sú ovplyvnené týmto technologickým vývojom z hľadiska kvality, dostupnosti týchto služieb pre občanov a podobne. Tak som chcela sa spýtať, že či ste sa takisto e, či ste aj skúmali túto vplyv technologického vývoja na všetky tieto služby alebo na ich e, vývoj služby verejného zájmu, pretože v podstate e, politika súdržnosti by mala aj určitým spôsobom sa snažiť pretlačiť alebo pretlačiť zlepšenie kvality týchto služieb, e, aj práve tá zavedená podmenenosť či kondicionalita, tá tiež bude obsahovať to, že je potrebné tieto služby inovovať. Ale no neviem, že či ste takéto niečo vzali do úvahy o vašej správe. Nevidím nikoho, že by sa hlásil o slovo, takže ešte, ak by ste chceli, môžete reagovať na tieto otázky kolegov. My, my colleagues delegate to me the responsibility of any... Moji kolegovia eh, teda za mňa delegovali úlohu um, tak mi odpustíte nejaké chyby, keď teda, čiže odpoveď eh, bude možno, že skôr taká osobná, pretože niektoré z otázok idú za hranice tejto štúdie. Ja by som teda začal ja by som začal skôr teda národnými tradíciami a vyjadil by som sa teda k poslednej otázke pani Hübner. Áno, máme rôzne tradície v oblasti eh, služieb verejného záujmu aj prospešných služieb a takisto máme aj právne zábrany rôzne. Išiel by som teda uviesť príklad spolupráce v škandinávskych krajinách v oblasti zdravotníckých služieb, Dánsko, Švédsko a niektoré pobalské krajiny ako Litva a Lotyšsko a medzi nimi bola teda spolupráca medzi nemocnicami a pointa bola v tom, že tieto problémy prekonali popísal by som povahu týchto problémov. Ak máte nejaké nariadenie, ktoré bráni lekárovi v tom, teda bráni lekárovi, ktorý je v Litve, urobiť diagno, stanoviť diagnózu pacientovi v Dánsku, pretože nemôžete si vymieňať elektronické um, súbory, teda to znamená, že aby lekári sa dostali k röntgenovým snímkom a pre ustanovenie diagnózy. Čiže zaujímavá vec na tom je to, že oni sa pokúsili, aby riešili to. Ako sa im to podarilo? Nepotrebovali k tomu veľké zmeny v legislatíve, ale do, uzavreli konkrétne dohody medzi zdravotníckými orgánmi v jednotlivých členských štátoch a funguje to. Čiže toto je ilustrácia jednej z možných cest, ciest, keď, alebo keď to, to vlastne potvrdzuje ten prístup z dola nahor. To znamená, že politika súdržnosti ponúka finančné nástroje alebo finančné stimuly, k takýmto aktivitom a dať ľuďom možnosť e, e, skombinovať ich rôzne tradície. Čiže ja by som chcel prepojiť túto koheznú politiku a štruktúrálne fondy e, ako laboratórium pre kombinovanie týchto národných tradícií a dať to všetko do takej evolučnej perspektívy, aby sme to mohli vidieť v širšom európskom priestore, ktorý možno, že za niekoľko desaťročí odolá záťažovým testom poskytovania služieb, ktoré už nebudú chránené nejakou konkrétnou legislatívou, ale budú v kontexte otvorenejšej spoločnosti. A keď toto všetko som povedal, tak nemyslím si, že to sa dá vyriešiť tým prístupom z dola nahor. Alebo že iniciatíva musí prejsť z dola. Preto z tohto pohľadu si myslím, že tu stále existuje akýsi, akýsi chýbajúci článok medzi niektorými európskymi politikami, ako napríklad politikou súdržnosti a politikami v iných oblastiach. A ten príklad v telekomunikácii a konkrétny príklad roamingu, to je perfektný príklad. A ako vy pravdepodobne viete, e, komisia v určitom bode prijala dôležité rozhodnutie o roamingu, pretože my sme zistili, že po niekoľkých e, smerniciach um, o otváraní vnútorného trhu pre mobilné telefóny. Došlo presne k tomu, čo, ta, čo sa spomenulo. A prvnež teda až a prvnež tá, respektíve za každým, keď ste a tá možnosť eh, zdaniť alebo nejakým spôsobom eh, vás nechať platiť eh, niečo za tie telekončné poplatky, bez ohľadu na to, čo ste urobili, len ste prekročili hranice, hneď vám tam prišli nejaké poplatky. A to teda bola práca komisárky, ktorá pracovala v prospech ochrany spotrebiteľa, aby sa toto nedialo. Čiže ako môžeme toto napojiť na našu diskusiu o politike súdržnosti? Nuž, ja to vidím tak, že malo by to byť miesto a malo by to byť nejaké miesto, neviem, či je nejaké lepšie miesto ako Európsky parlament, kde by sa vypracovala spoločná vízia k týmto jednotlivým problémom a pokúsiť sa skombinovať práve politiku súdržnosti s inými politikami komisie. Tak ako som uvedol, v úvode svojho, e, svojej štúdie či prezentácie. Niekedy som naozaj až šokovaný, keď vidím, ako napríklad generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh málo komunikuje s riaditeľstvom pre regionálnu politiku. A aj keď e, kohezná politika podporuje kapitálové investície, tých firiem, ktoré spadajú pod e, generaliteľstvo pre vnútorný trh. Takže bolo by určite dobré, keby hneď od začiatku jednotlivé oblasti nových európskych politík spolu komunikovali a položili si navzájom podmienky pre príjem prostriedkov ako napríklad s podmienkou, že dosiahnete nejaký výsledok prospech eh, spotrebiteľa. To by bolo dôležité, že je ťažšie, keď najprv dáte peniaze a potom zistíte neskôr, že tieto peniaze boli použité na ochranu výšky nájomného, namiesto toho, aby sa otvárala spoločnosť. Čiže ale to nie, sú, to, to nie je právna otázka čisto, pretože samozrejme, že sú tu ešte potom ďalšie rôzne iné právne veci, ktoré musia byť dodržané, ktoré týkajú sa e, verejného obstarávania a podobne. Ale toto je skôr taká akože otázka e, podstatného obsahu. cannot clearly answer all the comments. I'm very grateful for uh, Uh, this lively discussion. I, I would just be... Ja vám ďakujem za všetky tieto vaše pripomienky. Nemôžem reagovať na všetky. Dotým sa takých dvoch, troch bodov. Jeden z vecí, o ktorých si myslím, že je dôležitá, je práve vzťah medzi finančnou krízou a týmito službami v kontexte politiky súdržnosti. toto štúdia nepokrýva, alebo táto štúdia to nepokrýva, ale ja by som odporúčil tomuto výboru, aby pouvažoval o tom, aký e, mala finančná kríza vplyv vo svetle rozpočtových škrtov na to, že ako vlastne je, sú ohrozené všetky tieto regionálne politiky. A to nie len z pohľadu alebo z toho, kvôli tomu, že dochádza k škrtom peňazí, lebo, ja neviem, nevedia spolufinancovať národné vlády, ale aj práve preto, že takéto projekty, ktoré sa navrhujú alebo ktoré sú vybrané, nesplňajú vlastne kritéria tých priorít politiky ale sú také skôr mondenné a splňajú skôr finančné priority. To znamená, že projekty, ktoré sa ľahko financujú, e, teda napríklad keď sú financované privát, súkromným sektorom, tie dostanú prioritu, aj keď existujú nejaké iné štruktúrálne problémy, ale keďže tie sa zložitejšie financujú, tak to sa odloží, alebo sa to jednoducho zruší a podobne. A myslím si, že práve to je ten problém, kedy by tento proces mohli európske inštitúcie dosť riadiť a vyhli sa tejto, som to nazval, hre medzi jednotlivými finančnými balíčkami, tak aby ten skutočný cieľ koheznej politiky bol určitým zmyslom o, nebol, nebol teda obmedzený len na využitie, len na ten jeden konkrétny cieľ. Ďalej čo ste tu spomínali o tom, že to je zlý sen pre niektoré samozprávy dostať peniaze, a kto, o tomuto som sa vo svojej správe nevenoval, ale môžem sa k tomu vyjadriť. Súvisí to aj s tým, čo som podal hneď na začiatku mojej prezentácie. Jasne, že ak budúcnosť koheznej politiky bude naďalej z veľkej miery postavená na regionálnych a miestnych iniciatívach. Takže to nebude len presun peňazí z národného rozpočtu do EÚ a nazad a hore dole, ale bude to kreatívny experiment, ktorý bude e, zahrňať aj ten európsky rozmer aj v miestnych samozprávach. A ja by som teda výrazne odporúčil to, že keď pomôžeme miestnym administrátorom, aby dostali tie peniaze, na čo potrebujú, to je podľa mňa niečo, čo by malo byť zabezpečené v pravidlách hry aj v tých nariadeniach, pretože aj tak Aj tak je jasné, že správcovia veľkých miest, bohatých regiónov, ktoré možno menej potrebujú podporu, sú schopnejšie prekonať všetky tie byrokratické procesy ľahšie. Čiže ja by som chcel odporúčiť, e, aby ste vymysleli nejaký nový spôsob a išli za tým malým, alebo za tým starostom v, tom, v tej malej obci niekde v Rumunsku alebo na juho Talianska a pomohli tomuto starostovi, aby mohol svoje predstavy, myšlienky pre, pretaviť do projektu. A moja posledná myšlienka sa týka vzťahu, ktorý spomenula pani Hübner Myslím, že samozrejme, že aj jej osoby, osobná skúsenosť e, alebo respektíve aj jej minulosť e, je tiež e, sa odráža v týchto politikách. Takže keďže ja ako som európsky občan, ja by som veľmi rád videl, aby v budúcnosti táto politika kohezna bola skutočne politikou a menej e, len distribúciou peňazí. Ďakujem pekne. Yes, thank you very much, e, professor. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. Ďakujem za vašu prezentáciu, aj za to, čo ste urobili. Chcela by som poďakovať aj všetkým kolegom, ktorí s vami pracovali. Myslím si, že je to dôležité pre nás aj v kontexte diskusí o budúcnosti, aj o tom, ako bude vyzerať kondicionalita a priority v budúcnosti. Takže my sa k tejto štúdii sa na vyššie mesiace budeme často vrácať. A tým by som chcela uzavrieť tento bod našho programu. A už máme iba jeden ďalší bod, to je dátum budúcej schôdze, to je 26. a 27. januára. A tým by som chcela vyhlásiť túto schôdzu za ukončenú. Ďakujem za vašu účasť. Ďakujem aj tlmočníkom.